Good afternoon, colleagues. Dobré popoludnie, kolegovia. Vítajte na popoludnejšom zasadnutí. Prvým bodom je prezentácia zo strany eh, účtovného dvora. Ide o, o špeciálnej správe týkajúcej sa potravinového odpadu. Je tu pani Betina Jakobsen. Vítajte. Uh, uh, uh, budeme teraz mať eh, priestor na prezentovanie názorov. Eh, najprv dám slovo eh, madam Jakobsen a potom bude priestor na otázky a diskusiu. Pani Jakobsen, vitajte. Táto téma je pre nás dôležitá, pre vás dôležitá. A preto teda si radi vypočujeme to, čo máte e, nám povedať. Ďakujem za túto možnosť e, vám odprezentovať e, špeciálnu správu účtovného dvora týkajúce sa boja proti potravinovému odpadu v EÚ. Ja som už postúpila túto správu do výboru KOM a je mi potešením mať priestor dnes vo vašom výbore. Prečítala Prečítala som si aj návrh správy e, z pera pani Diany Pocan. Ja by som chcela odprezentovať hlavné zistenia účtovného dvoru, závery a odporúčania. Váš výbor e, si dobre uvedomuje význam e, témy potravinového odpadu. Ja by som chcela vám e, pripomenúť alebo načrtnúť ekonomický a sociálny rozmer. Potravinový odpad je témou, ktorý sa dostal do hľadáčika zúčastnených strán v ostatných rokoch. Asi jedna tretina potravín na ľudskú spotrebu je stratená alebo sa stáva odpadom. To sú globálne čísla komisia odhodla, že 88 miliónov tón potravín skončí ako odpad v EÚ. A vlastne tento odpad sa vyskutuje vo všetkých fázach potravinového reťazca, výroby, spracovania, predaja, spotreby. A samozrejme to e, e, nesie veľké e, ekonomické a finančné e, e, dopady. OSN e, vypočítal, že globálne náklady potravinovej, potravinového odpadu je vyše tisíc miliard amerických dolárov ročne. Dnes nemáme žiadnu definíciu potravinového odpadu na úrovni EÚ a preto je nemožné spolahlivo odmerať a vyhodnotiť objemy potravinového odpadu. Takisto nemáme E, nejakú e, referenčnú úroveň, ktorá by umožňovala porovnávanie e, z roka na rok a do budúcnosti. Európsky parlament, komisia, rada aj členské štáty vyjadrili odhodlanie bojovať proti potravinovému odpadu správa účtovného dvora aj správa pani Bocan sú v súlade a potvrdzujú to, že komisia môže zohrávať a má zohrávať výrazne významnejšiu úlohu pri boji proti potravinovému odpade, potravinovom odpade a musí zintenzívniť svoje úsilie. E, naši auditori e, skontrolovali, či komisia prispieva k e, zdrojovo efektívnemu potravinovému reťazcu. Najprv sme vychádzali z toho, do akej miery komisia preklopila v rôzne prehlásenie vyjadrenia e, a deklarácie na najvyššej úrovni do konkrétnych krokov. Po druhé, sme venovali pozornosť e, e, možnostiam, ktoré v rámci existujúcej legislatívy existujú na zlepšenie tejto situácie. NASA správa e, konštatuje, že komisia nebojuje proti potravenému odpadu efektívne a že už existujúca legislatíva a opatrenia by mohli byť účinnejšie využívané. A e, tie resty, ktoré existujú, nebudú žiadať e, väčšie peniaze, väčší tlak na verejné prostriedky, ale Ide v nich o to, aby bola lepšia koordinácie práce v rámci zložiek komisie aj medzi komisiou a členskými štátmi. Zatiaľ tie aktivity sú veľmi fragmentované, nie sú koordinované a zdá sa, že nie je celoeurópska stratégia zameraná na boj proti protavinnému odpadu. Vzhľadom na význam tejto témy na e, politickom horizonte e, je možno očakávať, že viac a viac pozornosti sa bude tomu venovať. Musíme mať definovaný potravinový odpad a musíme mať referenčný referenčnú úroveň potravinového odpadu. Je celý rad e, koncepcií EÚ, ktoré môžu ovplyvňovať mm, správanie sa všetkých aktérov v rámci potravinového reťazca. E, e, Vša- E, avšak absentuje dostatočné posúdenie dopadov týchto, e, týchto e, legislatív a politík na boj proti potravinovému mm, potravinovému odpadu boli spracované doposiaľ. DG Agri, ako aj komisia, ako si nie sú ochotní uznať to, že aj farmári, teda primárna produkcia, musí zohrávať výraznejšiu úlohu pri boji proti potravinovému odpadu. S radosťou konštatujem, že aj správa pani Bocan konštatuje, e, e, e, že nie sú na vine len obchodníci a spotrebitelia, ale aj aktéry v iných, e, reťaz, v iných článkoch potravinového reťazca zohrávajú, nemajú úlohu pri tvorbe potravinového odpadu. Domnievame sa, že existujú oveľa efektívnejšie spôsoby, E, e, ako e, zlepšiť objemy potravinového odpadu. Napríklad efektívnejšie, možno, efektívnejšie výsledky možno dosiahnuť aj tým, že sa budú odstraňovať určité prekážky, ktoré bránia zlepšeniu tejto situácie. Teda aké sú naše odporúčania, odporúčania účtovného dvora. Ako bolo konštatované, Komisia zohráva kľúčovú úlohu v boji proti potravinému odpadu a to ruka v ruke s členskými štátmi my sme spísali celý rad odporúčaní, ktoré by prispeli k zefektívneniu tohto úsilia. Poprvé, európska stratégia na boj e, proti e, potravinému e, odpadu by mala byť posilnená a lepšie koordinovaná. Komisia by mala vypracovať akčný plán tejto oblasti na ďalšie roky. Po druhé, pri koordinácii jednotlivých politík s, potenciálom, ktorý existuje v tejto oblasti, komisia by mala v väčšej miere zohľadňovať v posudzovaní vplyvov E, do budúcnosti aj tento aspekt potravinového odpadu. Po tretie, malo by byť viac nápomocné mechanizmy na využívanie e, tých potravinových zložiek, ktoré e, by mohli skončiť ako potraviny odpad, teda možnosti darovať a postúpiť ďalej. E, mali by, mala by komisia venovať pozornosť e, prehodnoteniu e, tejto, tejto politiky darovania potravín a otvoriť nové okná v tejto oblasti. Chcem sa poďakovať komisii a aj ďalším, ktorí venujú pozornosť tejto oblasti, že skutočne to myslia E, vážne, pretože skutočne my všetci, čo tu sedíme, to myslíme vážne. A existuje celý rád veľmi slubných iniciatív v tejto oblasti, ale vzhľadom na to, že neexistuje náležitá definícia potravinového odpadu, neexistuje nejaká referenčná hodnota a nie je e, skutočné, e, skutočné a hlboké odhodlanie zrazantnejšie bojovať proti potravinového odpadu, Vzhľadom na toto všetko je spochybniteľné, eh, či sa nám podarí eh, zlepšiť situáciu do budúcnosti a potom eh, sa postaviť smelo k skladaniu účtov v tejto oblasti. Ja skutočne apelujem na vás, aby ste naďalej tlačili na komisiu, aby vysomenovala zvýšenú pozornosť tejto oblasti. Ďakujem, to je v kocke všetko z mojej strany a veľmi rada zodpoviem vaše prípadné otázky. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že ste už spomenuli panu Bocan, tak myslím, že si zasluhuje slovo. Ďakujem. Pani Jakobsen, chcem sa vám poďakovať za veľmi inšpiratívne vystúpenie a eh, o tom všetkom, čo ste eh, hovorili, aj my vidíme veľký potenciál. EÚ je jedna eh, z naj z najbohatších komunít na svete a e, teda e, môže vehementne ovplyvniť objemy potravinového odpadu produkované globálne. E, potravinový odpad znamená aj plýtvanie zdrojmi, ktoré do, do tých potravín vstupovali. To znamená voda, a pôda, palivo a čas ľudské zdroje v Európskej únii E, ten objem odpadu je 88 miliónov tón. 33 e, e, ide na vrúb domácnosti, 19 spracovateľském priemysle 12, reštaurácia 10, primárna výroba, polnohospodárstvo a 5 obchod. Ako spravodajkyňa na tejto témy chcem sa poďakovať účtovnému dvoru, auditorskému zboru za tento vynikajúci dokument, za ich správu a e, musím konštatovať, že aj načasovanie e, tejto správy e, bolo vynikajúce, pretože je to v súbehu s našou správou. Mnohí poslanci a poslanky nevychádzali aj z vašej správy pri spracovaní našej správy. Myslím si, že E, táto správa účtovného dvora môže mať veľmi pozitívny dopad aj e, z takého širšieho hľadiska. E, nastolili ste otázky, či EÚ pri, pri, prispieva k zefektívneniu potravinového odpadu. Odpoveď je, že zatiaľ ani nie, ale tá správa hovorí o metodách, ktoré, pokiaľ budú oplatnené, tak by priniesli zvýšenie efektívnosti politik, ktoré máme. Ako už povedala pani Jakobsen, e, treba e, zefektívniť e, používanie tých politík, ktoré už máme. Teda nepotrebujeme novú legislatívu, nové peniaze, ale potrebujeme veci zosúľadiť, zlepšiť spoluprácu a potrebujeme mať jasnejšie formulované pravidlá. A napriek tomu, že čoraz väčší význam e, sa e, na politickej úrovni prikladá potravinému odpadu. E, zdá sa, že na, v tých najvyšších politických úrovniach je to menej akcentované. A to vidíme e, napríklad v tom, že veci sú slabšie organiz- e, or- koordinované na úrovni komisie a komisie členské štáty. No a my si myslíme, že existujú viaceré prekážky, bariéry, predovšetkým tej oblasti e, darovania potravín. A tieto potraviny by mohli ešte niekomu ďalšiemu poslúžiť a neskončiť v odpadkovom koši prečo je toľko odpadu. E, e, farmári často nedokážu e, svoju produkciu predať, nechajú to potom zhniť, výrobcovia, spracovatelia nevyužijú všetko 100%, takisto obchodníci nedokážu všetko predať a to, čo im zostane vzhľadom na prekážky, ktoré legislatívne existujú, tak vlastne musia sa zbaviť tých, tých zvyškov Um, tým, že to dajú na skládky. A to treba e, zlepšiť No a e, treba si uvedomiť, že e, mnohé potraviny nemusia skončiť v odpadkovom koši, môžu byť použité ďalej pre, aj pre ľudskú konzumáciu alebo konzumáciu u, u, u zvierat, nehovoriac o tom, že by sa dalo to využiť na kompostovanie, teda výrobu energiu. Je dôležité koordinovať aktivity na všetkých úrovniach a lepšie e, koordinovať všetkých aktérov. Máme 52 legislatívnych aktov, ktoré sa zaoberajú E, potravinovým odpadom e, a e, máme 29 nariadení a máme aj celý rad smerníc a odporúčaní. nariadenia, e, o ktorých hovorím, sa týkajú životného prostredia, e, sa týkajú daňovej politiky, polnohospodárstva, e, rybolovu a niektorých ďalších oblastí. Skutočne aj v mojej správe sa dotýkam viacerých nariadení a chceme identifikovať tie oblasti, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne regulované a v ktorých aktivity komisia členských štátov by mohli priniesť zníženie potravinového komunálneho odpadu v pozmenujúcich návrhoch, ktoré som dala dokopy so svojimi kolegami e, z, e, e, z, z, z, z strany socialistov poukazujeme na e, potrebu lepšie využívať tzv. E, e, schémy konzumácia mlieka, ovocia a zeleniny v školách. A takisto aj rôzne praktiky, nekalé praktiky v oblasti polnohospodárstva často prispievajú k navyšovaniu objemu potravinového odpadu. Takisto je potrebné Eh, aby komisia urobila posúdenie dopadov eh, či z hľadiska eh, spoločnej polnohospodárskej politiky alebo SFP. Myslíme si, že fond pre tie najzraniteľnejšie skupiny a e, a ďalšie e, mechanizmy, fondy, ktoré má Európa, by mohli byť z hľadiska potravinového odpadu efektívnejšie využívané, aby sa tie potraviny, ktoré by v konečnom dôsledku asi skončili na skladkách, aby sa dostali k tým, e, ktorí by to najviac potrebujú a sú na to odkázaní. Ešte raz záverom sa chcem poďakovať týmu e, účtovného dvora na čele, ktorých stojí pani Betina Jakobsen za nesmierne užitočný a výborne načasovaný dokument. Ďakujem. Pani. Ďakujem pekne, pani e, predsednička. Ja sa chcem poďakovať e, dvoru auditorov za túto štúdiu, ktorá, ako už povedala kolegyňa, veľmi správne pomenúva veci, ktorým sa tu venujeme. Myslím si, že čo sa týka vyhlásení, ktoré ste predniesli, e, sú e, dosť veľké rozdiely v tom, ako ich vnímame. Musíme sa snažiť e, potvrdiť veľký význam potraviny, ktoré majú. Mm, ak sa totiž vyhazujú potraviny, znamená to, že si neceníme naše potraviny, neobedujeme si, že je to pre nás hodnota. Musíme našich eh, občanov aj patrične školiť, informovať. Musí, musíme spustiť eh, o mnoho väčšie informačné kampanie, aby sme bojovali proti plitvaniu potravinami v súčasnosti. Eh, takéto kampanie v podstate vôbec neexistujú. Mm, ďalej hovorili ste tiež o okrem súkromnom sektore. Ja som však nepočula, že by ste spomenuli, v čom spočíva rozdiel medzi stratami a plýtvaním potravinami. A vo fáze produkcie je to veľmi dôležitá skutočnosť, pretože e, to e, vyvoláva dojem, ako keby plnospodári e, vyhadzovali iba preto, že sa im to hodí. Ja sa v tomto smere angažujem, ja som plnospodárka a ja vás môžem uistiť, že môjim primárnym cieľom je poskytnúť výžvu potraviny pre našich občanov a rozhodne nevyhadzujem potraviny iba preto, že by mi to nejako spôsobovalo radosť. Dajme tomu, ja som okrem toho spustila aj činnosť asociácie, ktorá dáva do kontaktu polnospodárov a um, iné subjekty, e, e, teda združenia e, nevyhodených chudobných občanov, tak aby sa im tieto potraviny, ktoré sú najvyššie, mohli poskytnúť v prípade toho, že sa nedajú nejako inak využiť. Ďalšia téma, spoločná polosvorská politika, áno, môžeme ju využiť, ale nemôžeme ju považovať za jediný nástroj v riešení tejto problematiky. Musíme zohľadniť to, že existujú problémy s so potravinami, e, musia e, byť stanovené jasné ciele aj v rámci e, SPP, ale nesmie byť spoločná bolská politika jediným nástrojom, ktorý sa v tomto smere bude využívať. Skrylek. Pán Skrylek. Škrlec. Ešte. Ďakujem. v mine zelených by som chcela sa poďakovať eh, auditorom za vynikajúcu správu. Ja som eh, spravodajca, ktorý má na starosti ten eh, legislatívny balík ohľadom obehového hospodárstva potraviny, potravinový odpad je téma, ktorej, e, ktorej sme, e, ktorú sme neobyšli aj pri našej práci. Európska únia stále vykazuje určité resty v znižovaní e, objemu potravinového odpadu. Aj vaša správa poukazuje na to, že nie sme dostatočne efektívni. Preto e, apelujem na komisiu a členské štáty, aby e, sa viac usilovali. Je e, mrzuté, ak kolegovia v Európskom parlamente nie sú veľmi aktívni v zákonodárnej aktivite v tejto oblasti. Potravinový odpad je samozrejme nielen problémom, ktorý stojí a padá na legislatíve, citlivé, ale väčšia pozornosť je potrebná e, v tom stupni výroby potravín, využívania geneticky modifikovaných e, plodín. A veľmi často to, čo sa deje v, tom, e, v tej primárnej výrobe, v polnohospodárstve, nie je prospešné pre naše zdravie ja si myslím, že tu narážame aj na etickú dimenziu, ktorá e, stojí e, za e, zohľadnenie. Teda potravinový odpad a obehové hospodárstvo sú tam väzby ale e, sú aj takí, čo majú, ktorí majú pocit, že nemáme zadefinovaný potrebenový odpad a chceme riešiť problém, tak musíme ho presne pomenovať. Ak dovoliť, mám jednu otázku, otázku pre zástupkyňu auditorov. Máte e, nejaké odporúčania pre poslancov EP? odporúčania ohľadom toho, ako by sme e, zvýšili povedomie na politickej úrovni o tejto veci. E, ďakujem pekne e, hovorí pani Zomer. A ďakujem aj dvoru auditorov. Je to veľmi komplexná téma a plýtvanie potravinami. Mm, myslím si, že problém začína tým, že nemáme jasne zadefinované pojmy. Rôzni kolegovia už upozorňovali e, na rozdiel medzi e, stratami a medzi e, plitvaním potravinami. Ja si nemyslím, že by naši polospodári robili na schvál takéto kroky, že by vyhadzovali potraviny, pretože sú to pre nich v podstate v skutočnosti straty v členských štátoch e, dochádza k stratám aj úrody e, v dôsledku rôznych škodcov, e, hmyzu, rôznych iných prírodných faktorov. Musíme si to teda jasne zadefinovať, inak nemôžeme v podstate bojovať proti týmto stratám, proti potravinovému odpadu efektívne v primárnej produkcii, v prvovýrobe. Teraz v skutočnosti ani nevieme presne, o čo tu ide. Chcela by som zvorazniť, že Isté, že nielen súkromné domácnosti a obchod nesú zodpovednosť za potravinový odpad. Musíme si uvedomiť, že 53 um, potravín, ktoré eh, sa vyhadzujú, eh, pochádzajú zo súkromných domácností a to súvisí s veľkým spoločenským problémom, o ktorom hovoríme už celé roky. Ľudia príliš málo toho vedia o potravinách v súčasnosti čo vlastne sú potraviny, v podstate ani nepoznajú e, celú škálu potravín, ktoré je k dispozícii, už e, sa to nenaučili e, v rodine. A taktiež ľudia už takmer vôbec doma nevaria. Ale s tým súvisia samozrejme širšie spoločenské problémy, okrem iného aj čoraz väčší výskyt obezity, dajme tomu, u našich občanov. Ja si myslím, že členské štáty dosť výrazne zaspali dobu, e, teda nielen členské štáty, ale aj zdravotné poisťovne, e, čo sa týka informovania našich občanov, spotrebiteľov. Musíme si uvedomiť tiež, a, že musíme občan informovať o tom, aká je hodnota našich potravín. E, občan a spotrebiteľ musí poznať hodnotu potraviny, aby si ju dostatočne cenil aby ju nevyhodil. Už neexistuje až taký priamy kontakt k hospodárstvu. 80 obyvateľstva Európskej únie žije v mestách, preto chýbajú tie základné poznatky o tom, odkiaľ vlastne pochádzajú potraviny. Um, a keď sa to nebude ehm, šíriť, tieto vedomosti, teda keď sa nebude šíriť v škôlkach, na školách, to, odkiaľ sa to majú ľudia dozvedieť. Ja by som chcela eh, vyzvať komisiu, aby sa angažovala eh, vo výmene, eh, teda v podpore výmeny osočených postupov. Myslím si, že tu sú veľké nedostatky. Chýba toto povedomie. Ak sa nám podarí v členských štátoch zvýšiť povedomie um, celkom informácie o potravinách, o tom, odkiaľ pochádzajú uh, a čo to vlastne je, tak si myslím, že vďaka tomu sa nám podarí uh, lepšie uh, obsiahnuť problémy aj napríklad uh, dátum z minimálnej potreby, spotreby uh, a tiež uh, doby trvanlivosti uh, Ehm, v súčasnosti polovica spotrebiteľov totiž vlastne nepozná rozdiel medzi týmito dva dátumami. Vyhadzujú potraviny iba preto, že na ne vidia nejaký dátum a nevedia, čo to vlastne v skutočnosti znamená. Aj keď potravina by sa dala aj po tomto dátume ešte bezpečne skonzumovať. Teda myslím si, že výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi by nám v tomto smere mohla výrazne pomôcť. Neviem, či dokážeme odôvodniť vytvorenie nejakej opäť novej platformy. Ehm, myslím si, že by sa to dalo opatriť aj inak, než touto novou platformou. Ďakujeme. Po dvoch minútach e, e, začnú blikať hviezdičky e, pri rečníckom čase, ktorý odpočítava vašu dobu vystúpenia. Prosím, dvajte na to, aby ste neprokočili teda dve minúty a tiež týmto uzatváram zoznam rečníkov. Ďalej nasleduje pani Krupa. Ďakujem. Príčiny e, potravinového odpadu sú rôznorodé, ako tu už zaznelo, ja tiež predložím pozmeňovacie návrhy. V tomto smere chcela by som sa e, zamerať na to, čo súvisí s hodnotou e, našich potravín v kontekste zdravotnej starostlivosti a celkovo zdravotníctva sa šíria rôzne správy a síce e, ľudia, že nemajú konzumovať e, kuracie meso, pretože sú tam zvyšky pesticídov a tiež, e, že v morčacom mese sú tiež pozostatky rôznych iných škodlivých chemikálií, rôznych prídavných látok, opäť pesticídov, tie sa vyskytujú v rôznych iných potravinách. Takéto správy sa teda šíria a chcem ešte upozorniť, že nedávno sa v Polsku objavili články o falšovanie potravín. Teda sú tu jedinci, ktorí sa snažia obohatiť e, takouto činnosťou, e, mali by e, nasledovať veľmi prísne sankcie. Žiaľ, e, v súčasnosti tie sankcie nie sú dostavené, nastavené dostatočne prísne. E, preto sa chcem opýtať, e, pani zastupkynia dvora auditorov, či legislatíva nie je príliš liberálna v tomto smere, príliš vágna po odhalení takýchto praktik v Polsku, potom čo boli zverejnené články, sa diskutuje o tom, či by sa mali potraviny veľmi dôkladne označovať, e, mali by zahrňať informácie o všetkých um, prísadách. A, a to sa opäť spája s ďalšími problémami v 90. rokoch, keď už e, tu boli pokusy falšovať potraviny a tiež zastierať skutočný pôvod potravín. Mm, boli snahy už zaviesť takéto povinné označovanie. Kladiem si otázku, či by sme nemohli riešiť e, otázku hodnoty potravín na európskej úrovni v polnospodárstve. Vidíme, že naši pestovateľi a chovatelia dostávajú naozaj e, e, iba pár centov, iba drobné za všetku svoju prácu a v skutočnosti distribučné siete sa na tento proces obohacujú naviac. Možno by sme mohli zaviesť nejaké konkrétne pravidlá, aby sme tento problém riešili. Nebudem teraz spomínať ďalšie súvislosti, e, preložím to v pozmeňacích návrhoch. Ďakujem pekne, pán Florenc. Ja, bei allem Respekt an die Ärztin. Pri všetkej úcte k našej kolegyni z Polska tie ťažkosti, e, prepačte, že to takto hovorím, a vaše sťažnosti, ktoré na to prenášate, musíte predniesť v Polsku, prosím pekne. Iba tak e, e, dosiahnete zmenu. Odrazu nám tu tvrdíte, že žiadate európsku legislatívu, aby ste zmenili pomery vo vašej krajine. Najskôr začnite predsa u seba, oslovte svoje národné orgány. Ale vráťme sa k téme. Chcem sa poďakovať našej referentke za túto správu. Mm, dopočul som sa v kuluároch že údajne e, výbor Envy bola až do konca predchádzajúceho volebného obdobia bol gestorským výborom v tejto oblasti a že e, potom následne komisia akoby v istých oblastiach e, úplne vylúčila výbor Envy z tohto procesu a celé to posunula iba DG Sanko a že otázky životného prostredia, ktoré sa prejednávali vo výbore Envy, sa už nebudú naďalej zohľadňovať eh, v ďalšom procese. Um, zohľadňuje sa tam eh, naozaj úplne všetko, ale eh, postoj výboru pre životné prostredie nie. Teda je to dosť sporná otázka. Kolegovia sa už dosť široka vyjadrili k téme potrebného obchodu, odpadu, ale ja ešte môžem dodať, že ja keď e, sa pozerám na to, ako funguje sektor e, renoliek, e, tak tam všetko, čo sa môže použiť na výrobu hranoliek zo zemiakov a všetko, čo je menšie ako 3 cm, sa v podstate musí vyhodiť. A ako sa k tomu má postaviť pestovateľ týchto zemiakov? Čo má urobiť? Pestovateľ napokon je v zložitej pozícii, musí znašať náklady aj na e, e, toto znehodnotenie, e, v podstate tak povediať z nevyhojujúcich zemiakov. A vidíme, že v skutočnosti tieto nadnárodné spoločnosti, konkrétne v tomto prípade McCain, v podstate určujú priebeh tohto procesu. Ďalším faktorom je vzhľad zemiakov čo je len malý fliačik, e, ktorý sa v podstate dá umyť zo zemiaka, e, e, je nepripustný. Všetky zemiaky, ktoré majú na sebe čo je len fliačik špiny, sa musia automaticky vyhodiť. Takéto sú, prosím, pomery. Pani Krupa, len veľmi stručne naozaj. Chcela by som zareagovať na vyjadrenie kolegu, že 3 štvrtiny, 75 potravín u nás v Polsku prichádza z dovozu, teda zo zahraničia. Ďakujem pekne. Pán Florenc e, ešte dodáva, že kontroly prebiehajú u vás, u vašej krajine. Pani Šer Pirik je ďalšou rečničkou. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľmi živá diskusia. Naozaj je fascinujúce ju počúvať. Chcela by som nadviazať na slova kolegu Florenca. A tiež e, na slova našej tenivej spravodajkyne. V otázkach potravinového odpadu vidíme, že tento odpad sa, dajme tomu, môže použiť ako krmivo pre ošípané. V podstate e, to zodpovedá aj kritériám obhajovej ekonomiky že potraviny, ktoré sa vyprodukujú, nedajú sa využiť nejako inak, sa využijú ako krmivo pre zvieratá. To je téma napríklad u nás v Holandsku. Tiež e, sa tento potravný odpad môže využiť ako zdroj energie a tiež môže obohatiť e, pôdu tým, že sa z e, tejto potravy stane vlastne kompost a tým pádom hnojivo. Ja som sa kedysi na škole ešte učila základné pravidlá spracovania potravín, výživy, Tiež sme sa učili o tom, ako sa e, nakupujú potraviny, ako sa spracovajú, ako sa z nich varí. Ja som sa to kedysi na škole ešte učila. Myslím si, že to je veľmi užitočné. Myslím si, že by sme sa k tomu mali vrátiť. Mali by sme občanov informovať e, o tom, ako nakupovať, e, ako potraviny spracúvať. Čo sa týka cateringu a celého cateringového sektora, myslím si, že dala by sa regulovať aj otázka veľkosti porcií. Ak nie sú totiž primerane veľké tieto porcie, tak sa potom potraviny vyhadzujú. Ak by boli potraviny veľkosti správne, správne, teda e, tieto porcie správne nastavené, tak by neboli také veľké potravinové odpady. Myslím si, že v tomto smere ešte máme čo doháňať. Ďalšia rečnička, ďakujem, pani predsednička, hovorí pani Melior. Už tu kolegovia spomenuli mnoho súvislostí. Ja sa chcem poďakovať pani Jakobsen za správu dvora auditorov. Aj vaša správa totiž dokazuje, aká naliehavá je otázka zakročenia proti problematike potravinového odpadu. Pri výrobe potravín nesmieme zabúdať na to, že e, sú s tým spojené obrovské množstvo energie, ktoré si, to, e, ktoré si to vyžaduje a tiež to spôsobuje emisie CO2. Má to teda priamy vplyv na e, životné prostredie. Ak teda vidíme, že sa 50 či viac percent potravín vyhodí, tak to spôsobuje straty energie. My sme v otázkach obehovej ekonomiky a v tom súvisiacom balíku tiež stanovili, že chceme ušetriť polovicu vyhadzovaných potravín, tak povedia, teraz si musíme uzrejmiť, e, čo je vlastne polovica čoho. Musíme si teda uzrejmiť definíciu základných pojmov. Kolegovia už spomenuli, e, e, že je potrebné jasne rozlíšiť medzi pojmami straty a plýtvanie dajme tomu, ak sa potraviny nesprávne uh, skladujú, tak uh, je to uh, strata, ale zároveň aj plitvanie. Vo Francúzsku zaznievajú hlasy, konkrétne sa už prijala aj legislatíva v tomto smere, kde sa predpisuje, ako sa stavať k potravinám, ktoré pochádzajú z cateringu, z veľkých reštaurácií, z celých sietí reštaurácií, ktoré sú vlastne vyhazované v Nemecku, dajme tomu, v Berlíne, um, v reštaurácii, v jednej reštaurácii konkrétne musíte zaplatiť e, niečo najvyššie, ak ste svoju porciu celkom nezjedli. Ja sa chcem však opýtať, e, či je tu snaha na európskej úrovni nejako sa postaviť e, k týmto problémom, zaviesť nejaké pravidlá a motivovať členské štáty ďalej. Ešte posledná téma, dátum spotreby a taktiež minimálna trvanlivosť výrobku. Myslím si, že na európskej úrovni by sme mohli tiež e, e, aj tým, že budeme tieto otázky regulovať, zaistiť, že sa bude menej potravín vyhadzovať. Ďakujeme pekne, pani Dali. Chair, um, I would like to thank first... Poďakovala by som pani Jakobsen za to, že diskutujeme o tejto veľmi dôležitej téme, takisto predrečníkom pani Borzan ktorá veľmi pracovala s touto témou a menovite som vás obe spomenula, pretože si myslím, že je to veľmi dobrý príklad toho, ako dve rôzne inštitúcie môžu spolupracovať a skutočne dať dôraz na takúto dôležitú záležitosť. Biliana spomenula, že mrhanie potravinami nie je len politická záležitosť, ale aj morálna. Je to naozaj znepokojujúce, keď vidíme čísla, ktoré ste spomenuli a každý Európan každý rok premrhá 180 kg potravín. To je jednoducho je to skutočne zásadne dôležité. Vo vašej správe ste prišli k názoru, že komisia nebojuje efektívne s prhaním potravinami. Povedali ste, že ambície sa znižujú a mne sa zdá mimoriadne zaujímavé, že sa nesnažíte o nové iniciatívy, ale skôr o náležitú implementáciu tých, ktoré už máme. Spomenuli ste konkrétne dôležitú potrebu hodnotení dopadu pri iniciatívach, ktoré bojujú s mrhaním potravinami a ja by som rada sa dopočula viac, dozvedela viac o tom, ako by tieto hodnotenia dopadu mohli konkrétne pomôcť na úrovni politickej Vypočuli sme si problémy, aké sú v poľnohospodárskom sektore, ale bolo by dôležité dozvedieť sa váš uhol pohľadu, ako smerovať poľnohospodárske politiky, aby sme mali menej potravinového e, odpadu. Čo, okrem politických aspektov, koľko z tých premrhaných potravín súvisí skôr s domácnosťami a nie s politikou? a ako môžu politiky na úrovni EÚ e, zvýšiť informovanosť o tejto veľkej výzve. A posledná otázka. Spomenuli ste donácie, aj Biliana Borzan, aj vy. Spomenuli ste potrebu zmeniť situáciu, ktorá odrádza od donácií, darovaní potravín? A ako by sme mohli darovať potraviny spôsobom, ktoré by ne, ktorý by bol vhodný. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Pán Pedičiny, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať e, Dvoru auditorov za túto správu o odpade potravín. Ako sme už počuli, je to téma, ktorá je súčasťou balíka o celkovom odpade, ktorý je zase súčasťou témy obehové hospodárstvo. Je to správa z vlastnej iniciatívy a ako tu už odznelo, je dôležité, aby sme si ozrejmili pred rokom 2000 50, aké percento budeme sledovať, aké ciele, aké mety si dáme, ale je pre nás jasné, že prevencia je tu dôležitou témou. Myslím si, že pre lepšiu komunikáciu s občanmi je dôležité e, pracovať viac, aby sme zabránili tomuto typu odpadu. Ďalej tu máme hierarchiu odpadu. Prevencia je prvá vec, hierarchia odpadu je druhá záležitosť. Ak vôbec odpad vzniká, tak treba, aby sa potom potraviny využili buď ako ďalšiu ľudskú spotrebu, alebo ako krmivo a až potom ako organický odpad. Potraviny, ktoré sa nepredajú v obchodoch, by sa mali darovať. Samozrejme, tu treba mať e, finančné motivácie, aby to obchodníci robili a o tom všetkom v našom, našich dokumentoch sa hovorí. Ďakujem. Tým sme uzatvorili náš zoznam rečníkov a teraz má slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsedajúca hovorí za Európsku komisiu rečník. Chcem e, opäť zdôrazniť odhodlanie komisie e, znížiť a robiť prevenciu v oblasti odpadu, potravinového odpadu, znižiť jeho množstvo. A samozrejme je dôležité vypočuť si od poslankyň a poslancov ich názory, čo sa, tu, čo sa týka názoru, že nemáme také ambície. E, Myslím si, že pracujeme prierezovo cez niekoľko oblastí politík a prevencia a znižovanie v oblasti odpadu potravín sa týka lepšieho manažovania zdrojov v týchto oblastiach. Počuli sme tu odkazy na poľnohospodárstvo, takisto na zdroje v rybolovných hospodárstvach, pozitívne dopady na manažment životného prostredia, a ďalšie aktivity. A takisto sme si vypočuli, aké sú možnosti využiť e, neskonzumovanú potravu pre ľudí, ktorí sú odkázaní. Sme plne oddaní dosahovaniu týchto cieľov a chceli by sme vypracovať holistický prístup, ktorý sa bude dotýkať všetkých oblastí politiky. Máme pripravený akčný plán v súvislosti s balíkom obehového hospodárstva a naozaj treba povedať, že DG Sante spolu s komisiou, ale aj všetky iné servisy komisie sú plne za týmito metami ciele, takže netreba skutočne vzniesť obavy e, v tomto zmysle. Čo sa týka zaangažovania sa všetkých aktérov, aj členských štátov, ale aj aktérov v potravinovom reťažci od výroby potravín až cez ďalšie fázy končiac s potrebiteľmi. Máme tu nástroj, ktorý sme uplatnili v praxi. Je to platforma EU. Niekoľkí poslanci to už spomenuli. E, dvor auditorov trošku váhal, či to je ten správny nástroj, ktorým sa dá riešiť tento cieľ. Cieľ prevencie vznikania potravinového odpadu a redukcie potravinového odpadu. Je to fórum, na ktorom je možné zdieľať osvedčenú prax, a vyjadriť e, ďalšie záväzky zo strany všetkých aktérov. E, skutočne môžeme povedať, že práca, ktorú sme vykonali na prvých výmenách na tomto fóre, bola plodná, diskusie je sľubné a máme naplánované ďalšie takéto formáty výmeny informácií na neskôr tento rok ich budeme organizovať. Ďalej tu máme témy, ktoré sa tu pertraktovali. Je to zvyšená pozornosť aktivitám. E, opis toho, čo to je potravinový odpad, je jedna vec, vypočuli sme si, ale nemôžeme ešte teraz presne všetko definovať, keď eh, diskusie nie sú kon, pri konci. Máme tu rámcovú smernicu o, o potravinovom odpade, kedy všetci aktéri budú môcť sa vyjadriť eh, k tejto definícii. Musíme naozaj preskúmať, akou metodikou vypracovať konkrétny popis eh, potravinového odpadu. Nepotrebujeme ďalšie právne odôvodnenia, ale jasné opisy toho, čo v každom bode potravinového reťazca predstavuje už potravinový odpad, aby sme mali základ pre ďalšie kroky. Treba jasne definovať, aké ciele sa majú dosiahnuť a zníženie o 30 do roku 2050 to nie je tak, je to naopak, je to 50 do roku 2030. Merania e, v budúcnosti sa lepšie bude monitorovať a merať množstvo potravinového odpadu. Ale niekoľko ľudí sa vyjadrilo k tomu, ako by sa dalo uľahčovať darovanie potravín. E, súčasný právny rámec sa interpretuje v mnohorako členskými štátmi a niekedy aktéry samotní nie celkom správne chápu, ako je možné využiť potenciál e, donácií potravinových darov, potravinových. V tomto zmysle sa snažíme vypracovať usmernenia. E, práca je rozbehnutá a najmä záležitosť e, DPH. To bude jedna z tém, ktoré treba vyriešiť, aby sa pomohlo konkrétnym krokom v teréne. Z vašej strany tu bol pilotný projekt na šírenie poznatkov a osvedčených praktík. Veľmi dôležité sú aj možnosti zmeniť potraviny, ktoré už nemôžu byť konzumované ľuďmi, na krmivo. Budeme sa zaoberať týmito konkrétnymi témami v komisii, hoci už na mnohých pracujeme teraz. To isté platí aj o možnom dopade praktík pochopenia spotrebiteľa, pochopiť, pochopenia toho, čo je to označovanie potravinových produktov dátumami, kedy vzniká potravinový odpad, aké máme dôkazy v tomto smere. Potrebujeme vypracovať solidnejšie východisko, aby sme mohli prijať eh, zásadné rozhodnutia aby sme pochopili, aké praktiky majú nielen e, aktéry, ale aj príslušné orgány v oblasti odpadu potravinového. A netreba spochybňovať náš záväzok na, naďalej udržať vysokú úroveň bezpečia potravín, toho, že je bezpečné jesť potraviny. V Európe sú tu na to záruky. Možno si spomeniete, pani predsedajúca, nedávnu dohodu bol to návrh komisie o oficiálnych kontrolách v rámci potravinového reťazca. Myslím si, že tam máme tiež veľmi dobré nástroje pre členské štáty. Odpovedám opäť tým, že sa cítime zaviazaní, zaviazaní odhodlaní dotiahnuť do konca túto tému. Ďalšie úsilia sú potrebné, ale práca je rozbehnutá, a v budúcnosti budú, budeme mať možnosti si opäť prediskutovať túto tému. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám, hovorí pani predsednička. A teraz sa obraciam na pani Jakobsen. Dúfam, že ste si vypočuli rozpravu a teraz máte možnosť zareagovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem za zaujímavú diskusiu. Vypočuli sme si že sú tu viaceré body, uhly, názory na to, ako bojovať s potravinovým odpadom. Ja by som... Ja som tiež položila niekoľko otázok počas mojej prezentácie a myslím si, že som sa dotkla viacerých tém, ktoré rezonovali aj z druhej strany. Vyjadrím sa teraz k stratám a limitom Túto tému odporúčame zaradiť do revízie politiky. Počas auditu sme videli, ako je možné prispievať a ako primárny sektor môže e, robiť veci lepšie, keď zredukuje straty. Myslím si, že toto by sme mohli zaradiť do revízie politiky príslušnej, aby aktéry vedeli, aké možné oblasti politiky by mohli prispieť k, k tomuto e, riešeniu riešeniu tohto problému. Ďalej otázka, ako by mohlo prebehnúť hodnotenie dopadu. E, v našom audite sme videli, ako projekty vidieckého rozvoja e, pri ich financovaní mohli zvýšiť dokonca zisky pre farmárov, keď sa zaoberali aj odpadom. Takže myslím si, že e, revízia politiky by sa mohla týkať aj toho, ako lepšie znížiť straty a ako by sme mohli zapojiť rozličné politiky EÚ, aby pracovali v súčinnosti. To by mohla byť otázka pre komisiu, keď bude vypracovávať dopad, analyzovať dopad, aby sa to robilo istým štrukturovaným spôsobom. Mnohí sa vyjadrili k definícii. Ja by som sa pridala. Je mimoriadne závažné zadefinovať potravinový odpad. Ako viete, e, zaviazali sme sa voči OSN voči trvalo udržateľným cieľom OSR, najmä cieľ číslo 12.3, 12.3 ktorý sa venuje globálnomu odpadu pri maloobchode a znižuje straty v dodavateľsko-odberateľskom reťazci a cieľ je rok 2030. Možno, že som len auditorka, ale chcem sa spýtať, ako to chcete odmerať, keď nemáte niečo, s čím budete porovnávať to, tie následné merania. Túto základné meranie. Každý môže povedať, že šetríme 20, 30, 50 potravín, ale v porovnaní s čím? Čo je ten porovnávací parameter, to východisko? A myslím, že tam by sa mali uberať aj úvahy komisie, pretože to je dôležité pre členské štáty jednotlivé aj pre úniu ako celok. A bola tu aj otázka, ako by sme mohli potravinový odpad posunúť vyššie v oblasti priorit politickej agendy. Myslím si, že komisia a členské štáty by mali byť pod tlakom, to je jeden spôsob, ale e, generálne riediteľstva komisie by mohli užšie spolupracovať, aby mohli lepšie uchopiť danú tému. Takisto hľadanie osvedčených praktík v členských štátoch EÚ. Myslím si, že sú tam mnohé miestne iniciatívy, mimovládne organizácie, potravinové banky a táto výmena poznatkov a rozličné skúsenosti z, od iných lekcie, ktoré sa môžeme, z ktorých sa môžeme poučiť v EÚ, by bolo vhodné um, zoznamiť sa s týmito. Čo sa týka nových právnych noriem, nepotrebujeme ich. Stačí, ak využijeme existujúce možnosti lepšie. Aké vlastne máme možnosti bojovať s potravinovým odpadom? Mohlo by to byť pri daroch, donáciách potravín, aké právne obmedzenia tu sú. Máme tu niekoľko príkladov v našej správe, napríklad aplikácia DPH na potraviny. To je záležitosť, kedy členské štáty sa konzistentne pýtajú komisie, aby objasnila, ako by sa dal, mala aplikovať DPH pri donáciách potravín, takže tá, túto záležitosť treba vyriešiť. Bude tam DPH, alebo tam nebude, bude to vylúčené z DPH a stále v súlade so smernicou o DPH. Ďalšia téma na pretras by mohla byť legislatíva o hygiene. E, javí sa to tak, že nie je Zatiaľ žiadna špecifická definícia, ako by mimovládky mali riadiť potravinové banky. Je to vlastne podnikanie s potravinami? Potom to musí byť v súlade so zákonmi o potravinách, ale bolo by možné tieto potravinové banky vylúčiť z týchto právnych e, ustanovení? Toto treba vyriešiť lepšie, aby mimovládky a podniky, ktoré sa zaoberajú potravinami, mohli darovávať potraviny priaznivejším spôsobom. Táto správa Dvora auditorov postupuje sa podľa niekoľkoročného cyklu, kedy sa vraciame k tomu istému, čo sme e, odporúčali a zistujeme, či sa tie odporúčania, ktoré sme v správe spísali, aj dodržujú. Čiže o niekoľko rokov takto budeme kontrolovať naše odporúčania v oblasti od potravinového odpadu, či sa uplatnili. Naše odporúčanie možno, že vypracujeme novú správu, alebo vám predložíme texty v zmysle zistenia, akým smerom sa pohli snahy v tejto oblasti. Viem, že to bolo veľa otázok, pokúšala som sa stručne odpovedať. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, e, pani predsedajúca. Predsednička, ďakujem pekne, že ste boli s nami dnes popoludní. Ďakujem kolegyňam a kolegom, ktorí prispeli k tejto rozprave. Next, uh, agenda, Ďalším bodom výmena názorov s komisiou o, na smernicu o habitatoch a vtákoch. Vítam tu pána Daniela Kaleja Krespa, ktorý je generálnym riaditeľom DGN. Ospravedlňujem sa za časový skls, ale naozaj sme veľa diskutovali o predchádzajúcej téme a určite aj k vašej téme sa bude veľa diskutovať. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, členovia a členky výboru Envy. Som rád, že tu môžem byť, aby som vás mohol informovať a zaktualizoval informácie o tejto dôležitej tematike ktorá sa týka prírody. E, tento výbor úzko sledoval tento spis. Parlament bol mimoriadne e, nápomocný a ocenujeme príležitosť vyjadriť sa k tomu, e, kde sme v tejto chvíli, aké budú ďalšie kroky, a dúfam, že budem schopný zodpovedať vaše otázky a budeme mať hada možnosť prediskutovať si námietky, ktoré sa tu vznesú. Mám aj diapozitívy, ktoré by mali uľahčiť prezentáciu. So, the point of departure is no surprise to anyone. Východisko nie je pre nikoho e, prekvapením. E, máme tu stratégiu biodiverzity a musíme e, sa veľmi jasne vyjadriť, aby cieľ biodiverzity do roku 2020 aby strata biodiverzity, degradácia rôznorodosti nebola v Európe ohrozená. Máme priveľa druhov, pri ktorých pozorujeme negatívne trendy. Iba 50 lokalít majú plán manažmentu a sú náležite manažované. E, Natura 2000 v oblasti morských oblastí, tam sú tiež nedostatky a máme tu aj prípady neflexibilnej aplikácie miestných a e, regionálnych orgánov týchto záležitostí. Čo sa týka zaangažovania sa a spolupráce v téme Natura 2000, iba 11 európskych občanov vôbec vie, čo to je Natura 2000. A smernica o prírode, ktorá vyžaduje čin činnosť aj mimo sústavy Natura 2000, takže asi nebudete prekvapení prvým diapozitívom, že rôznorodosť, biologická rôznorodosť má isté mety, ciele, ktoré, ktorých dosiahnutie je ohrozené. Viete, že najväčšie, najväčšie pripomienkové konanie a konzultačné konanie, ktoré kedy komisia urobila. Na ňom sa zúčastnilo 552 tisíc občanov, alebo mali sme 552 tisíc vstupov, odpovedí a z toho vyplýva veľmi rozsiahly eh, súbor dôkazov v vyhodnotení situácie. Máme tu rozpravu v rámci kolegia 7. decembra, kedy sa bude hovoriť o tomto overovaní toho, v akom stave je tá, tento eh, táto právna norma. A z 7. decembra bol záver veľmi jasný. Bolo to v súlade s tým, čo hlásia aktéry, parlament a ďalší. Smernica o prírode sa nebude znova otvárať. Smernica o prírode slúži svojmu účelu. Problémy nie sú s tým, že by nebola právna norma v poriadku. Problém spočíva v tom, že treba významne zvýšiť implementovanie tejto právnej normy v praxi. Práve preto je také dôležité, aby spolu s inštrumentáriom, ktoré máme v, k dispozícii v stratégii pre rôznorodosť medzinárodné dohovory, CITES, trvalo udržateľné ciele, obehové hospodárstvo a tak ďalej, alebo ekologizovanie táto smernica o vtákoch a habitatoch je tiež jedným z kľúčových nástrojov, s ktorými pracujeme, aby bolo možné v praxi zvrátiť negatívne trendy v oblasti rôznorodosti biologickej rôznorodosti. Komisia sa rozhodla, že nebude znovu otvárať smernicu a prepracovávať ju, ale že sa vypracuje akčný plán, ktorý sa zacieli na presadzovanie právnej normy do praxe. a Cieľom bude realizovať plný potenciál pravidiel únie, ktoré pomôžu dosiahnuť zdravé ekosystémy, ktoré sú na eh, osoh ľuďom, prírode. A naozaj treba realizovať túto smernicu vo svojom plnom potenciáli. Akčný plán prispeje k stratégii biologickej rôznorodosti EÚ a zároveň zlepší koherenciu smernice širšími e, cieľmi v širšom kontexte. Tento plán teda podporia iné politiky, politika v oblasti energetickej únie, obehového hospodárstva, e, ciele trvalo udržateľné, aby sa v konečnom dôsledku dosiahlo efektívnejšie, ambicioznejšie a celkovo, aby sa dosiahli lepšie výsledky cieľov biologickej rôznorodosti. Máme tu štyri veľké bloky aktivít, na ktorých pracujeme, aby sme mohli pripraviť tento akčný plán. Akčný plán sa vysporiada so štyrmi kľúčovými výzvami, respektíve prioritami, ktoré máte na priesvitke. Posilnenie e, súladu s normami a vybudovanie toho, že si politici vezmú veci za svoje, lepšie zosúladenie so socioekonomickými cieľmi. E, máme tu problém nedostatku financií. Čo sa týka investícií do Natura 2000 a zlepšovanie synergií v rámci inštrumentária EÚ, máme tu naozaj pred sebou veľké úsilie pri komunikovaní s aktérmi. Odkazujeme tu na aktivity a činy, ktoré bude treba urobiť na, v niekoľkých rokoch nasledujúcich a týmto nepredjímame existujúcu e, diskusiu o CAP. To je dôležitá úloha, to má dôležitú úlohu, poľnohospodárska politika. My sa snažíme zistiť, aká úloha to bude pre túto tematiku vo všetkých ostatných právnych normách a chcel by som tu opísať niekoľko právnych noriem, ktoré sa predpokladajú v rámci týchto štyroch blokov. Posi- začneme posilnením súladu a e, toho, že si sa politicky vezmu veci za svoje. Čo treba urobiť? Členské štáty musia završiť pri, pri implementácii ekologickú sústavu Natura 2000. Musia to jednoducho ukončiť túto sieť. A ešte stále sú v morských, najmä pri morských oblastiach e, veľké medzery. Na kontinente, na mm, pevnej pôde sa veci zlepšili, sú v poriadku. Milión štvorcových kilometrov, čo je 18 teritória únie, existujú chránené územia, ale iba malá časť z nich má plány manažmentu. Takže lokality Natura 2000 musia mať plán, aby boli náležite manažované, aby sme videli problémy. A niektoré nie sú náležite spravované. Po tretie, musíme viac pracovať na podpore súladu s právnymi normami a e, zabezpečení na garanciách tu chcem povedať niečo k environmentálnej správe a poďakovať predsedničke za jej iniciatívu a, a razanciu, odhodlanosť, ako, ako sa zasadzuje za tieto témy vo výbore Envy. Musíme začleniť e, sústavu Natura 2000 do biologické rôznorodosti, do rámca EIR a musíme e, príjmeť krajiny, aby sa podelili o osvedčené praktiky, v rámci biogeografických procesov, tak aby sme sa vysporiadali s výzvami. V tomto zmysle je veľmi dôležité ďalej pracovať na akčných plánoch živočišných rastlinných druhov a habitatoch a podporovať dialógy a výmenu skúseností. Viete, že v Únii niekedy riešime záležitosti, keď niektoré živočišné druhy, napríklad veľké mesožravce, sa dostanú do konfliktného postavenia voči ľuďom a musíme tomu všetkému lepšie rozumieť, byť si vedomí toho, čo sa deje a lepšie spolupracovať. A napokon by som vás chcel informovať, že zvažujeme iniciatívu o opeľovačoch. Toto je veľmi dôležitá téma. Cancún, CBD, niekoľko krajín iniciovalo túto tému a pre, podľa mňa to bude mať veľkú závažnosť v rámci tohto akčného plánu, aby aj EÚ zvážilo iniciatívu týkajúcu sa opeľovačov, opeľovacieho hmyzu. V súčasnosti sa to rieši. Mal by sa vytýčiť strategický prístup, aby sme vyriešili jeden z najväčších problémov pri úhyne druhov hmyzu, ktoré sú opeľovačmi. Ďalej by som chcel poskytnúť viac usmernení, ktoré sú v súlade so socioekonomickými témami. Potrebujeme zlepšiť, eh, potrebujeme inteligentnejšie prístupy, aby kvalita eh, životného prostredia išla ruka v ruke so socioekonomickým vývojom, ale ďalej musíme eh, pracovať aj na dokumentoch. Niektoré krajiny to nemajú celkom jasné, čo je povolené, čo nie. Ako lokality e, sústavy Natura 2000 majú chrániť e, druhy zvierat a rastlín, takže je tu dopyt po lepších usmerneniach a môžem vás informovať aj o tom, že tieto usmernenia dáme online vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie, aby každý občan 28 krajín sa s ním mohol zoznámiť. E, mnohé dokumenty už sú na internete. Budeme sa snažiť, aby e, bola osvetová kampaň, aby boli známejšie a pokračovať v ďalších závažných témach. Ďalej sa pokúsime vytvoriť podporné mechanizmy lepším spôsobom. Školenia, e, poradenstvo pre orgány napríklad povolovacie procesy. V niektorých krajinách ani nevedia, že existuje tu proces v rámci smernice a preto treba školiť príslušné orgány. Technológia takisto zohráva dôležitú úlohu, napríklad Kopernikus, to sú satelity Európskej únie, sú to také tykadlá vystrčené, ktoré nám poskytujú dôležité údaje a poznatky o tom, čo sa deje na Zemi a čo môžeme s pomocou technológií vykonať, aby sme boli efektívnejší pri manažovaní lokalit Natura 2000. A v neposlednom rade veríme, že je mimoriadne dôležité zaintegrovať hodnotu služieb ekosystému do rozhodovania a plánovania. Je to ďalšia iniciatíva, ktorú zvažujeme a dúfame, že ju zaradíme aj do akčného plánu. Tretí blok je posilnenie investícií. O tom by sme mohli veľa hovoriť. E, zaškolovanie, riadenie, to sú dôležité veci, ale to musí mať aj náležité e, finančné krytie. Inak e, nedosiahneme požadovaný výsledok. Máme na to niekoľko fondov regionálneho rozvoja, E, či fond pre rybolov, alebo rozvoj vidieka. Myslím, že e, veľa by sa dalo dosiahnuť, pokiaľ by sme synergetickým spôsobom e, využili všetky tieto fondy a stávali na biodiverzite. Takisto navrhujeme e, navrhnúť, stanoviť spolahlivé ukazovatele, aby, ktoré by umožnili sledovať výdavky v tejto oblasti. Teda ako sa a koľko sa vynakladá v rámci jednotlivých programov. Takisto by sme chceli mm, zadefinovať mechanizmy na podporu e, schémy Natura 2000 financovania prostredníctvom e, súkromného kapitálu v tejto oblasti. E, vieme, že existuje pilotný projekt, e, ktorý navrhol parlament a ktorý teraz má pod palcom e, DG Life a tam je priestor pre angažovanosť súkromného kapitálu. Takisto treba podporovať strategické investície do regenerácie prírody a do tzv. zelenej infraštruktúry, tieto do tzv. zelených koridorov. To je tiež veľmi dôležitý nástroj. No a v neposlednom rade chcel by som vás informovať o tom, že snažíme sa e, zvýši, zvýši, zvýšiť jeden z blokov LIFE, e, príroda, e, životné prostredie a klíma my by sme chceli 10, o 10 zvýšiť práve ten blok príroda, nature. E, viem, že, vieme, že tento celkový program LIFE nie je súčasťou poľnohospodárstva, ale veríme, sa, veríme, že sa nám podarí e, navýšiť peniaze No a e, posledný, e, posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, je komunikácia a väčšiu mieru zaangažovanosti všetkých zainteresovaných strán na verejnosti. 95 obyvateľstva podporuje environmentálnu politiku EU 2 a z troch ľudí by chceli, aby sme robili niečo viac, ale len 11 ľudí vôbec e, vie, čo je to Natura 2000 tento rok oslavujeme 25. Výro, 25. výročie e, e, Habitat a e, takisto aj Natura 2000. 21. mája je ten konkrétny deň toho výročia tohto roku. Bolo by dobre, keby EP prijalo uznesenie k, k tomu výročiu, ku dňu Natura 2000 čo by trošku tak rozvírilo tú hladinu, vyslalo posolstvo v prospech prírody, diverzity, e, zorganizovať rôzne podujatia, a e, teda všetky európske inštitúcie, členské štáty by boli na tom zainteresované, ďalší zainteresované strany. E, sú veci, ktoré by sa dali urobiť, rozhodne nerobíme toho ešte dosť, sú tam resty. E, Natura 2000, e, cena Natura 2000 sa tiež udeluje e, tým, ktorí sú najpríkladnejšími v oblasti riadenia a správy prírodných zdrojov. No a chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí na to participujú v hodnotení a v spracovaní a treba si uvedomiť, že je e, veľmi dôležité prevezbenie prírodného bohatstva a kultúrneho dedictva. E, rok 2018, budúci rok, bude Európskym rokom kultúrneho dedictva. A tu ide ruka v ruke aj s tým prírodným dedictvom a e, nič nie je možné bez klos, bez úzkej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, a to predovšetkým vďaka spoločnej platforme s Európskym výborom regionov. Taká je teda hlavná myšlienka takejto platformy. Táto platforma by mala byť tá podaná ruka miestnym a regionálnym orgánom. A ešte by som chcel poukázať na e, význam e, tzv. zboru, e, e, zboru EU Solidarity. Tým chceme vlastne podporiť e, zamestnanosť a dobrovoľnícke hnutie medzi mladými ľuďmi, ktoré by, ktoré by bol, a to všetko by bolo na prospech práve tým lokalitám Natura 2000. Všetko, o čom som hovoril, by sa nedokázalo presadiť a byť úspešné bez vašej, bez vašej spolupráce. A preto e, e vaša zaangažovanosť je kľúčom k úspehu. Možno ste postrehli, že v rámci tých opatrení, o ktorých som hovoril, v rámci tých štyroch blokov, väčšina z nich už je obsiahnutá v uznesení Európskeho parlamentu zo, e, z februára 2016 teda eh, inšpirujeme prácu v tejto oblasti, inšpirujeme sa navzájom. Ja by som rád sa od vás dozvedel, či sú nejaké ďalšie veci, či máte nejaké ďalšie podnety, ktoré by sme mali vziať v úvahu. Aké sú teda eh, tie najbližšie kroky pred nami? A toto je moja, eh, môj, môj posledné veci, ktoré chcem povedať. Chceme skutočne uviezť do života veľmi konkrétne činy, nielen hovoriť, nielen načrtávať abstraktné E, filozofie, chceme konkrétne kroky, ktoré musia byť zrozumiteľné, musia byť adresné, musia byť praktické. Potrebujeme zaangažovať e, miestne, regionálne orgány, členské štáty a e, teda aj organizácie na úrovni EU a inštitúcie EU. Teda do konca apríla teda e, temer o mesiac by sme mali uzavrieť koordináciu aktivít 15. mája. Máme teda ten, e, e, tú oslavu výročia Natura 2000 a očakávame, že EP otvorí a vlastne zahájí tú konferenciu 6. júna, na ktorej sa budú podielať všetky zainteresované strany. Bolo by dobré, keby EP zorganizovalo nejaké ďalšie podujatia po všetkých týchto diskusiách a a o mnohých deklaráciách je potrebné pristúpiť ku krokom, veď každého trápia problémy súvisiace s klimatickými zmenami. Zatiaľ sme neboli schopní poukázať na naliehavosť biodiverzity, práce v tejto oblasti na zachovanie biodiverzity. A musíme si uvedomiť, že biodiverzita a klimatické zmeny to sú dve strany jednej tej istej mince preto e, sa obraciame na vás, voláme po podnetoch, voláme po e, väčšom dôraze v tejto oblasti, väčšom dôraze e, a nasadení spoločnými silami s vami. No a je skutočne veľmi dôležité zlepšiť súčasný stav. Ďakujem. Ďakujem pánu generálnemu riaditeľovi. Musím e, veľmi pozitívne hodnotiť e, všetko, čo odznelo z vašej strany. A veľmi si vážime aj e, záujem alebo dokonca odhodlanie ešte intenzívnejšie spolupracovať v týchto témach s EPEP. Ďakujeme za vaše návrhy. A mali by sme skutočne urobiť niečo v prospech veci a e, tým podporiť tieto dva programy, e, pretože to predstavuje e, neoddeliteľnú súčasť pridanej hodnoty, ktorú ponúka EÚ. Teraz vyzývam rečníkov, tak ako ich mám na zozname. Pán Florenc je prvý. Nielen na zozname, ale aj v mojom srdci. Ďakujeme, pán generálny riaditeľ, že ste tu i napriek tomu, že som polnohospodár, e, e, e, som veľmi rád, že nechcete otvárať a prerábať tú smernicu, ale musíme ju vylepšovať. Viete, aby sa veci darili, tak musia všetci ťahať za jeden koniec. Opýtate sa občanov, všetci sa zhodujú, že treba niečo s tým robiť. A ešte je tu ďalší partner, polnohospodár. A a skutočne niekedy mám pocit, že polnospodári už ani nemajú slovo e, a e, nemali by ste ich opomínať, e, mali by ste ich zjať na palubu. A uvediem, čo tým myslím, budem trošku konkrétnejší skutočne v, každo, v každej tej lokalite by ste vlastne mali mať minimálny odstup, niekde je 70 metrov No a myslím si, že sú takí vychytralci, ktorí e, e, povedia, že treba tisíc metrov okolo tej, e, okolo tej definovanej lokality v rámci Natura 2000. A v podstate, v podstate potom môžu nastať rôzne praktické problémy, povedzme nejaká prístupová cesta k škole ďalší dobrý príklad e, určite e, e, má pod, podporia Holandiania. Tam je temer už zakázané plavba na, na jachtách, pretože kvôli kačiciam. Pretože ka, kačice majú svoje miesta, majú svoje vodné plochy a to nemôžno rušiť nemožno, ich, nemožno tieto e, e, vodné plochy e, využívať. No ale musíme si uvedomiť, že toto skutočne zasahuje do života mnohých Holandianov a ja nehovorím, že by sme mali veci okresávať, ale mali by sme myslieť aj na tých polnohospodárov No a potom je tu e, vlk. A, a, a, a komisia v niektorých krajinách robí také niečo, napríklad vo Švedsku. Tam skutočne sa e, tam vynakládá sa veľké úsilie na ochranu vlka E, švedská vláda už trikrát rozbehla nejaký program e, e, zameraný na ochranu vlkov a ja viem, že som to trošku nadsadil, ale schválne, aby som na to upozornil. A, a, a, a, a, a, a, a komisia ešte to otočila, bol som v Srbsku a, a, a ako predseda a, Mm, polovnického zväzu a bolo nám povedané, keď nám komisia predpisuje eh, veci, napríklad v súvislosti s vokom, eh, tak tak e, pretože nemožno uplatňovať paušálne rovnaký program pre vlkov e, pre všetky štáty v EÚ. Tak napríklad e, mi povedali, že no, u nás to tak nepôjde, ani, ani radšej nech nejdeme do, to EU, do tej EÚ, pretože to u nás ne, neobstojí. Ja mám dosť dlhý zoznam rečníkov, ale týmto uzatváram. Ešte sa pán Gerbrandy a pani Bela a pani Gerling. Das. next speaker is uh, Mr. Lenz. Ja, vielen Dank, Frau. Äh, pán Lenz, ďakujem za slovo. Ja bezprostredne nadviažem na to, čo povedal pán Florenc, kolega Florenc. Uh, na jednej strane samozrejme veľmi vítam to, že komisia e, nám tu predložila, aké má zámery aj z e, hľadiska akčného plánu, e, konštatovali, že nie je potrebné otvárať tú smernicu a to nejako prekopávať, ale je dôležité, aby tie a aby sa určité veci mm, zle, zlepšili a vychádzali z tej pôvodnej kostry. No a naznačili, že je dôležité teda e, vylepšiť tieto e, hlavné línie, tieto hlavné prvky, ako e, do akej miery chcete uh, alebo ako široko chcete pojať toto vylepšovanie, e, e, túto modifikáciu týchto e, hlavných usmernení a, a, a, a tých línií v rámci tej, tejto smernice. No a to by bolo dobre si nejako vymedziť a potom mám takú jednu všeobecnú e, otázku. Mohli by ste mi opísať, ako to teda, e, aký je postup? Dostanete hlásenie e, z, z členského štátu. Povedzme, že sa zmenil, zmenila situácia pre nejaký živočišný druh. Povedzme, že sa to zlepšil ten stav. Ako teda, aký je aký je postup, ako je potom ovplyvnený e, e, ten mechanizmus e, ochrany toho živočišného druhu. Ďalšia rečnička, pani Briano. Ďakujeme pánovi generálnemu riaditeľovi za jeho prezentáciu. Veľmi ma teší, že E, aj vy ste hovorili o tom, že treba e, vlastne sa zamerať na zlepšenie, nie na prepracovanie. A na to je e, zameraný ten akčný plán ale to je dosť veľké sústa, e, sústo e, zlepšiť. Uplatňovanie e, smernice je čosi na pleciach členských štátov a do veľkej miery sa to odvíja od flexibility členského štátu. No ak hovoríme o konkrétnych krokoch, tak tie musia byť postavené na flexibilite. Myslím si, že nie len tá hlavná smernica, o ktorej sme hovorili, ale aj tie ďalšie, ktoré E, sú zamerané na prírodu, už sú staršieho dáta. A pravdu povediac, niektoré živočišné druhy sú už roky rokúce v zvýšenom stupni ochrany a to e, e, určite už neobstojí. A kormorány sú protette, penso. Musíme si uvedomiť, že kormorány majú dopad na rybolov napríklad aj, e, mm, aj e, e, niektoré druhy spevavcov sú, požívajú špeciálny, špeciálny režim ochrany. V niektorých štátoch a v iných nie. A A treba si uvedomiť, že vtáci nie sú živočišné druhy stacionárne, oni prelietávajú zo štátu do štátu. A Musíme mať toto na zreteli. Treba si uvedomiť, že Natura 2000 nie len o nie len o e, obmedzovaní, ale znamená to aj e, možnosti, e, znamená to aj istý rozlet. V Taliansku tie veci zostávajú tak, ako sú a biodiverzita je čosi, čosi čo je schopná samoobnovy a samoregulácia viete potom aj e, skutočne tak, ako viacerí predrečníci naznačili, nemožno uplatňovať nejaké paušálne riešenia. E, veci sa líšia od štátu k štátu. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ja, ich... Pán e, Dorfman, ja absolútne súhlasím s predrečníkmi 552 ľudí sa podielalo na e, tom prieskume. Máte nejaké vyhodnotenie týkajúce sa toho, koľkých e, z týchto 552 bolo aj ovplyvnených alebo dotknutých tými smernicami a koľky z nich bývajú vo veľkomestách Európy? A a vlastne tie chránené oblasti sú pre nich niečím ako Disneyland, kde e, vypestujú niekoľko víkendov do roka. Teda e, jednoducho e, to nadšenie v prospech Natura 2000 je podľa môjho názoru veľmi odlišné od toho, čo ste vy tu opísali. Viete, v mnohých oblastiach nie len uh, v, v, v prírodných oblastiach sú, sú aj také lokality, kde ľudia teda obrábajú pôdu, kde hospodária. A musíme hľadať akúsi strednú cestu, e, nejakú vyváženosť medzi ochranou a možnosťou, e, možnosťou hospodáriť na pôde musíme si uvedomiť, že e, e, neopodstatnené obmedzovanie, e, obmedzovanie hospodárenia môže mať veľmi negatívne dopady. Ja bývam v regióne, kde teraz prebieha veľmi rozsiahla diskusia práve na túto tému. Rolníci, vlastníci pôdy už toho majú dosť. Jednoducho žiadajú zmeny. Rozširovanie rozširovanie niektorých niektorých živočišných druhov, nielen vlk, ale aj medveď, takisto aj rysa, e, a potom bobor, e, sú premnožené. A e, a, a ľudia e, sú často menej a menej nadšení e, e, a majú dokonca zlý pocit, že v lese je veľa vlkov a že deti sú v lese. Domnievam sa, že majú by byť, mali by byť aj určité možnosti veci ovplyvňovať. Uvediem príklad v E, e, príklad z Talianska je tam absolútne e, zakázaná, zakázaný výlov vlkov a pritom potom nelegálne sa zabíjajú tieto vlky, 300 kusov ročne, také sú neoficiálne štatistiky, tak ako povedal pán Florence eh, musí tu byť eh, určitá subsidiárna flexibilita, eh, pretože potom dochádza k zbytočnej konfrontácii medzi tým, čo žiada tá európska úroveň a to, čo je aktuálnym stavom na lokálnej úrovni. Natura 2000 a smernica Natura 2000 v mnohých regiónoch Európy skutočne robí zlé meno Európe. Ďakujem. Prosím, aby ste sa e, e, udržali alebo obmedzili na vymedzený rečnícky čas. Pán Javor má slovo. Uh, Ďakujem za slovo a ďakujeme aj generálnemu riaditeľovi za tú prezentáciu. Veľmi vítam tento akčný plán a ak by som si mohol dovoliť niekoľko slov uh, cynických, uh, v úvode bolo zmienené, že v tom, v tom liste, ktorý bol postupený, že bude ref, bude akési overenie stavu vecí. Som veľmi rád, že aj komisia to tak hodnotí, že sa nebude prepracovávať smernica, ale že bude snaha e, to, e, to vylepšiť. E, skutočne snažili ste sa vypočuť hlas viac ako 500 tisíc ľudí, 552 konkrétne. No, ja mám niekoľko otázok. Prvá otázka sa týka procesu. Ako mieni komisia vlastne narába s tým akčným plánom a a a, ako e, vlastne, akú úlohu v tom zohrá tá e, verejná, e, verejný konzultačný proces. Po druhé, vy ste aj hovorili o určitých usmerneniach, o určitých líniách, ako chce komisia primeť členské štáty vypracovať plány riadenia správy lokalit Natura 2000 a ako, e, môže, ako chce komisia pomôcť členským štátom v tomto úsilí. Po tretie, environmentálne inšpekcie, environmentálne e, orgány, tie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri uplatňovaní Natura 2000 a ďalších smerníc e, pôsobia zameraných na obdobnú oblasť. Ako teda dokážeme prinútiť členským členské štáty, aby mali e, funkčné inšpekcie v tejto oblasti. Ja, e, po štvrté, ako chceme zabezpečiť nevyhnutú integráciu e, existujúcich politik? Môžeme očakovať, aké, aké, aké, ako si tú nadstavbovú kontrolu týchto politík z toho európskeho pohľadu a po piaté, ako dokáže e, biodiverzita vniesť, ako dokáže komisia vniesť prvok biodiverzity do legislatívnej e, tvorby po roku 2020. A rozhodne by, sa to, e, by to malo aj hlbšie zarezonovať v viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Ďakujem. Hazekamp. Ďakujem pekne, pani Hazekamp. Ďakujem, pani predsednička. Európe máme len 40 eh, z vyššej biodiverzity. V Holandsku je to iba 15 pretože pôda je eh, vysušená, vyčerpaná a zachovanie toho, čo nám ešte zostalo, možno ani eh, nestačí. Veľmi ma teší, že komisia sa opäť púšťa do e, snahy oživenia Natúry 2000. E, Isté, že e, všetci uznáme, že príroda je často prvou obeťou rôznych iných projektov. Ja by som chcela uvieť praktické príklady, kde je potrebné zakročiť v snahe zachovať prírodu. Keď hovoríme o habitatoch vtákov, ale tiež zvieratá, smernica o vtákoch má za cieľ chrániť vtáky, ale neplatí to vždy. Milióny vzťahových vtákov sa zastavujú na Malte, aby si oddychli a tam prichádzajú o život alebo vystavujú svoj život e, riziku. E, je tu snaha chrániť vtáky, ale keď sa tieto vtáky zastavia, aby si oddychli na Malte, E, tak sú vystavené riziku a to je v rozpore s medzinárodnou legislatívou. Komisia hovorí o lepšej implementácii v v úvode, ale Malta, e, najmä v priebehu maltského predsedníctva, by mala prijať patričné kroky. Myslím si, že nebudeme e, môcť s dôveryhodnosťou hovoriť o snahe chrániť prírodu, ak nebudeme dostatočne chrániť stiahovové vtáky. Tento týždeň začína Eh, obdobie prepelíc na Malte, musíme prestať útočiť na stavové vtáky, eh, keď priletajú nad našim územím. Keď hovoríme totižto o smernici na ochranu vtákov a habitatov, ja eh, sa v tejto súvislosti chcem obrátiť na predsedu vlády Muskata a kolegom veľmi rada sprístupním tento svoj list tiež. A tiež budem samozrejme informovať kolegov o akýchkoľvek ďalších výsledkoch. Pani Šrejpiri, keď ďakujem, ja e, môžem v podstate úplne z iného súdka uviesť príklad, e, konkrétne z Holandska. Ja som e, v podstate spolu zodpovedná. My sme totiž hlasovali za Naturu 2000 pod tlakom z Bruselu. Vtedy nám všetci tvrdili, že sa to musí odsúhlasiť. Hovorili nám, vtedy, že poľnospodári budú naďalej môcť obhospodarovať, obrábať svoju pôdu. Obávam sa, že sa tu vystavujeme riziku prehliadnutia istých rizik, pretože e, polnospodárska pôda a e, tiež poľnospodárske lokality sú súčasťou e, predsa kultúrneho dedičstva našej krajiny. Poľnospodári v Holandsku majú obmedzené možnosti, pretože um, sa potýkajú s bobrými tunelmi, nesmú ich e, narušiť. E, často v oblasti, ktorá sa používa na rekreačné účely, sa vyskytujú netopiere. A to e, isté sa vzťahuje aj na rybárov, dajme tomu v oblasti rieky Dogi napríklad e, sa nesmie loviť e, a pritom sa tam smú budovať e, veterné turbíny. Myslím si, že by sme mali postupovať konzistentnejšie. Musíme mm, sa snažiť lepšie vyvážiť rozličné záujmy. Chcela by som všetkým pripomenúť, aby sme nezabúdali na to, čo povedal pán Lis, aby sme sa opierali o usmernenia, aby sme sa žili aktualizovať ich a nezabúdali na ľudí, ktorí žijú na farmách, e, e, ktorí sa snažia produkovať e, potraviny pre nás všetkých. Inak ohrozíme v podstate zdravie všetkých našich občanov. Ďakujeme pekne. Ďalej. Ďalšia rečníčka. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že um, tak ako bol pôvodný názor, návrh komisie, skombinovať tieto smernice je veľmi dobré, že sme sa toho nedržali. Myslím si, že by sme sa mali venovať najskôr plnej implementácii týchto smerníc aktuálne platných predtým, než pristúpime k ďalším opatreniam. A musíme si uvedomiť, čo v skutočnosti chráni biodiverzitu a čo môže eh, naozaj aj podporiť našu prírodu. Eh, systém eh, Natura 2000 je celoeurópskym systémom, teda je to akýsi systém združenia, preto sa chcem opýtať komisie v tejto súvislosti, čo presne sa v tomto smere dá urobiť, ako to môžeme ešte ďalej podporiť, aby táto funkcia Natúry 2000 naozaj aj sa plnila, aby nie každý jeden členský štát si definoval e, svoje vlastné lokality Natúry 2000, ale aby sme zadefinovali nejaký spoločný európsky rámec v tomto smere. Ďalej druhá otázka. V celom tomto postupe a procese bola vysoká účasť Ehm, verejnosti dokazuje to, že mnoho aktérov bolo ochotných vyjadriť sa k tomu, že ich to zaujíma, chcú to ovplyvniť. Chcem sa opýtať, ako teraz e, sa vysporiadame s týmito veľkými očakávaniami. Chcem sa konkrétne opýtať komisie, ako zareaguje na konkrétne apely od aktérov, ktoré zazneli v tomto pripomienkovom konaní. Ďakujem pekne, pán Fielner. Ďakujem. Ja som už v minulosti tvrdil, že je potrebná rozsiahla reforma oboch týchto smerníc. Som rád, teda uznávam, beriem na vedeme, že komisia sa rozhodla neprepracovať tieto e, smernice zatiaľ, ale e, chcel by som sa opýtať, ako vlastne vyhodnocujeme našu legislatívu. Ja si myslím, že by sme sa mali zamerať o mnoho viac na to, ako ľudia na ktorých sa stiahuje naša legislatíva, ako vnímajú túto legislatívu oni. Môžeme hovoriť o verejných konzultáciách, vieme, že do veľkej miery je to súčasťou kampane, keď sa pozeráme na odpovede, ale ja keď sa stretám so svojimi voličmi, tak eh, najčastejšie sa nastoluje téma eh, práve um, um, smernice o vtákoch a biotopoch. Ľudia jednoducho nechápu e, tieto smernice v dostatočnej miere. Tak ako sme to už viackrát e, prejednávali, a platí to aj do budúcna. Ide samozrejme predovšetkým oko o to, ako členské štáty implementujú tieto smernice dobre, ale ak máme také obrovské ťažkosti a problémy s implementáciou splnením týchto smerníc, možno legislatívne orgány by sa mali zamyslieť nad tým, ako sú tieto legislatívne návrhy sformulované, dajme tomu. Jeden príklad ja žijem e, na súostrovi e, hneď vedľa Štokholmu a kormorány sú tam chránené, nesmú sa loviť, nesmú sa e, ničiť ich hniezda, nesmú sa brať ich vajcia. Ale v skutočnosti niektorí uznávajú, že je to dosť hlučný vták a že by boli prípustné z tej výnimky. Ale ak chceme naozaj vyhovieť potrebám našich občanov a na to, aby sme vyhovili potrebám, musia oni požiadať o výnimku, tak podľa mňa je tu nejaký zásadný problém. Myslím si, že celé nastavenie podľa mňa je tu úplne zlé. Máme tu e, statické e, zoznamy e, živočíchov, ktoré sa stahujú na prírodu, ktorá je vo svojej podstate a vo svojej primárnej povahe veľmi dynamická. Neustále sa mení. Švédska vláda bez ohľadu na svoje politické zafarbenie sa snažila osloviť komisiu e, v snahe riešiť tento problém. Ale dajme tomu, keď e, je tu snaha poľovať na vlky alebo v tomto prípade na kormorány, tak e, nás za to stíhajú ako členský štát. Ja uznávam, že sú problémy s implementáciou, splnením, ale možno, ak to spôsobuje, že ľudia sa stávajú proti únii. Možno by sme sa mali pozornejšie zamyslieť nad tým, ako formulujeme našu legislatívu, pretože v súčasnosti sa nám to vracia a v podstate e, nám to škodí. Vidíme, že ľudia nie sú spokojní. Yes, thank you very much, uh, chair. Thank you. Pán Hojtema, e, ďakujem pekne, e, pani predsednička, ďakujeme komisii za prezentáciu. Myslím si, že v tomto smere je hlavným pojmom komunikácia. E, keď počúvam vyhlásenie viacerých kolegov, vidím, že sa tu ukazuje prstom na Brusel, potom späť na členské štáty a nevieme presne, kde je dostatočná miera flexibility. Myslím si, že je podstatné, aby tento akčný plán komisie jasnejšie stanovil e, a pomenoval problémy, ako tiež e, by sa mohli riešiť a tiež, aby stanovil dostatočnú mieru flexibility. Chcel by som oceniť, že E, komisia e, prijala e, moje pozvanie do Holandska, že boli tam zastupcovia komisie, ktorí boli ochotní diskutovať s ľuďmi o tom, ako lepšie implementovať smernicu ktoré 2000 lepšie v praxi a, a zároveň nehroziť socioekonomické prínosy. Boli tam zastupcovia firiem, polospodárských podnikov, fariem. Všetci sa zhodli na tom, že ak by to bola vyššia mera flexibility, ak by išlo všetkým o to isté, ak by sa predložili nové, lepšie plány, aby tam boli e, väčšie motivácie, lepšie výsledky by sa tiež e, dostavili. Myslím si, že nie je e, vždy na mieste ukazovať prstom na európsku legislatívu, ale pozrieť sa tiež, čo je na regionálnej úrovni reálne presaditeľné. Ja totiž vidím, že často miestne samozprávy tvrdia, že prijali rozhodnutia, pretože k tomu núti Brusel ale to nie je celkom pravda. Myslím si, že by bolo na mieste, aby my tu v Európskom parlamente a spolu s komisiou, aby sme e, sa snažili o dostatočnú mieru flexibility, aby sa aktéry mohli zúčastňovať rôznych informačných stretnutí, diskusných stretnutí, aby sa dospelo k spoločným riešeniam. A ďalej, po druhé, sa musíme zamyslieť aj nad cieľmi, či sú dostatočne reálne. Teda ciele, ktoré si stanovujú aj samotné členské štáty. Niekedy chceme v niektorých oblastiach e, zachovať prírodu, alebo chceme vytvoriť takú prírodu, aká tam bola pred tisíc rokmi? A to predsa potrvá isté obdobie a bude to mať veľmi priamy vplyv na stovky domácností, plnospodárských podnikov a musíme si uvedomiť, či nám to za to stojí. Či e, dosiahnutie tohto cieľa naozaj e, je e, reálne. A ak dospejeme k záveru, že to reálne nie, tak by sme samozrejme náš prístup mali prehodnotiť. Oceňujem však e, prístup komisie a tiež e, toto oznámenie. Ďakujem pekne, pán Ek. <clears throat> Pani predsednička, ďakujem za prezentáciu komisii. Chcem oceniť tento akčný plán komisie. Myslím si, že bol na najvyšší čas. Viete, že je to prvý krok e, správnym smerom. Komisia tvrdí veľmi správne, že tu máme dočinenia s dvoma veľkými výzvami, a síce klimatické zmeny eh, a ich potlačenie a biodiverzita. Ehm, mali by sme teraz skôr povedať dopady klimatických zmien a dopady eh, úpadku biodiverzity a tiež dopady intenzívnej eh, hospodárskej výroby, ktorá výrazne ovplyvňuje, iba dokonca ničí prírodu. A ak teda pomrieme tieto veci správnym menom, tak môžeme aj zakročiť. Myslím si, že vyváženosť medzi obhospodarovaním a ochranou prírody už nie je e, v dostatočnej mere zachovaná, ale tiež treba zároveň uznať, že rovnováha v našich hlavách e, človek, zviera, príroda tiež nie je na správnom e, mieste nastavená. Tu v Európskom parlamente odrazu zaznieva, že vlky sú veľkou hrozbou pre naše deti nehody, ku ktorým dochádza v rámci polovačiek, mm, medzi polovníkmi tieto nehody sú o mnoho väčším nebezpečenstvom eh, pre eh, deti, ako nich teraz hovoríme, než eh, samotné vlky. Myslím si, že sa to dá porovnať aj s situáciou rizika byť napadnutý žralokom. Um, tu je tá pravdepodobnosť výrazne nižšia, než byť zasenutý bleskom. Teda, keď hovoríme o útokoch e, vlkov, myslím si, že tu je pravdepodobnosť e, zhruba v rovnakej výške. Teda snažme sa nepreháňať, nesnažme sa potláčať prírodu, ak totiž existuje e, riziko vo výške 0,00 0,1% a okamžite sa snaží zasahovať proti tomuto riziku, podľa mňa nie je celkom na mieste. Ďakujem pekne. Pani Auken. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj komisii. Som veľmi rada, že ste sa držali väčšinového postoja nášho výboru. Snaží sa zaujať širší postoj k ochrane prírody. My si ešte stále myslíme, že by sme potrebovali o niečo ráznejší plán Pred niekoľkými rokmi výbor regiónov podporoval e, o mnoho jednoznačnejšie e, tieto snahy než e, ostatné inštitúcie. Pán Dorfman spomenul, že regióny nepoznajú všetky aspekty. Nie je to celkom pravda. My všetci zastupujeme svojich voličov. Nemali by sme hovoriť v mene nikoho iného, pretože zastupujem predovšetkým našich voličov. Chcela by som e, poukázať na dve dôležité veci. Poprvé, v Paríži som absolvovala rozsiahle stretnutie s generálnym tajomníkom dohovoru OSN pre biodiverzitu a on zdôraznil, že biodiverzita je veľmi dôležitá pre klímu. Klíma je samozrejme tiež dôležitá pre biodiverzitu, ale biodiverzita výrazne prispieva k absorpcii CO2 a to pomáha klíme. Spravidla sa o tom vôbec nehovorí a takmer vôbec sa o tom nehovorilo ani v Paríži. Je to však veľmi dôležitá skutočnosť a mali by sme to tiež zohľadniť. A síce, že biodiverzita prispieva tiež k ochrane klímy. A ešte ďalšia poznámka, tá sa týka financovania. Ja sa tomu venujem už celé 10 ročie. Vidíme, že je veľmi zložité aby členské štáty e, dodržali svoje finančné záväzky a tiež komisia nie je dostatočne prísna. E, dali by sa však e, za všetky peniaze, ktoré sú bez PP a dá sa povedať, že aspoň časť týchto prostriedkov by som mala viazať na spoločné dobro, pretože ak to nebude povinné, tak sa nedosadneme nikam. Musíme vytvoriť všetky predpoklady, aby sme dokázali svoje záväzky stanovené splniť. Ďakujem pekne, pani Grostet. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj komisii za jej vysvetlenia, jej vyjadrenia. Myslím, že tieto dve smernice o vtákoch a biotopoch e, sú e, základom legislatívy ochrane prírody v Európskej únii a pritom ich implementácia by e, sa mala teda pozorne sledovať, ale nemali by sa tieto smernice zatiaľ ešte nejako spochybňovať eh, nejakými novými návrhmi. Eh, čo sa týka miestnej regionálnej úrovne, ja som mala možnosť eh, priamo v praxi zavádzať do praxe tieto smernice. Myslím si, že prínosy, ktoré tieto smernice majú, prevažujú isté chyby a nedostatky, ktoré na týchto smernicách zároveň vidíme. Myslím si, že je dôležité v implementácii týchto smerníc e, zaviesť dostatočnú mieru flexibility. Tiež musíme zohľadniť osobitosti jednotlivých lokalít a území. A to, že e, komisia chce e, upraviť rozsah pôsobnosti týchto smerníc procesom akčného plánu, podľa mňa je správny prístup, ale chcela by som tak ako kolegovia predo mnou hovoriť o konkrétnej problematike a síce o vlkoch. Tiež prílohy smernice o biotopoch nie sú v tomto smere koherentné, pretože sa vôbec nezohľadňujú regionálne osobitosti a uplatňovanie tejto smernice bez flexibility spôsobuje um, premnoženie vlkov a, a to škodí e, samozrejme pastvinám, e, najmä vo francúzských Alpách a, a teraz už aj na iných územiach, e, pretože vlky sa rozširujú aj do iných regiónov vo Francúzsku a spôsobuje to obrovské tlaky na miestnej úrovni. E, vlk nemá žiadneho prirodzeného predátora, e, nie je možné na neho poľovať, iba samozrejme s osobitným povolením. Teda naozaj sú s tým veľké problémy, vytvára to obrovské tlaky e, a tiež to ohrozuje cestovný ruch v avských regiónoch. Teda chcem sa obrátiť na komisiu. Mohli by ste nám niečo viac povedať o rozvoji tohto akčného plánu a tiež na aké hodnoty sa konkrétne chcete zamerať a čo chcete presne urobiť e, v otázke vlkov. Ďakujeme pekne. Pán Gerbrandy je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre, že toľko ľudí sa zapojilo do tejto rozpravy o rôznorodosti prírody. Myslím si, že pani Raja Kirik ma trošku sklamala, pretože jej obvinenia nemôžu byť teraz zodpovedané zo strany e, generálneho riaditeľstva, lebo práve odišla. Predovšetkým treba rozlíšiť medzi incidentmi a širším kontextom, pretože mnohí kolegovia hovorili o incidentoch, či sa to týka vlkov, kormoránov alebo iných zvierat. V európskej legislatíve máme pružnosť a bola pravda, keď to zaznelo, že keď chceme na regionálnej úrovni pružne zareagovať, je to možné. Je možné nájsť riešenia medzi milovníkmi prírody, poľnohospodármi, poľovníkmi. Je to všetko možné. A širší kontext. E, v roku 2011 sme vyhodnotili predchádzajúcu stratégiu v oblasti biologickej rôznorodosti a konštatovali sme, že zlyhala. Úplne zlyhala, že sa nám nepodarilo zastaviť úbytok rôznorodosti a vypracovali sme novú do roku 2020 s tým istým cieľom zadržať úbytok biologickej rôznorodosti, ale generálne riaditeľstvo chcelo ešte e, reštaurovať ekosystémy v zmysle, pokiaľ je to len možné, to znamená zvrátiť aspoň ten vývoj, ktorý e, bol reverzibilný. Takže čo sa týka stavu prírody, naozaj je v beznadejnom stave, nevymýšľame si, áno, sú tu skutočné problémy, pretože biologická rôznorodosť e, je v samotnom základe naše, naš, naše hospodárstva, zdravia, lekárskych pomôcok a liekov reguluje príroda, klím, ochránená nás pri, pred extrémnym počasím, súvisí to s potravinami a ďalšími vecami, chráni nás ako ľudské bytosti. A to je prvá veta z oznamenia komisie. Toto všetko príroda zabezpečuje. A nie je to o incidentoch, týka sa to našej budúcnosti ako ľudí, ľudstva. V roku 2011 sme prijali moju správu k vyhodnoteniu a budúcnosti stratégie biologickej rôznorodosti jednomyselne v tomto výbore to prešlo. Takže prosím vás, držme sa záväzkov, ktoré sme si vtedy dali. Moja otázka na komisiu je načasovanie. Kedy môžeme očakávať ten spomínaný akčný plán a k financovaniu my všetci vieme, že finančné prostriedky v členských štátoch, ako sa vynakladajú, o tom veľa nevieme. Mohli by ste predložiť nejaký prehľad? Čakáme. A čo poľnohospodárska politika? Phil Hogan je zaangažovaný alebo nie. Budeme ekologicky alebo budeme používať pesticídy aj v ekologicky chránených oblastiach? Toto treba rozhodnúť už, už vopred. Potrebujeme včas rozhodnúť. Odpovedzte na toto všetko, pretože to na konci bude znamenať len voľbu. Voľbu ako politici budeme musieť urobiť a nebude to o incidentoch, ale o kontexte. Ďakujem. Áno, voľba, ale aj pravidlá, ak by som mohla. Na dve minúty dá slo- má slovo pani Gerling. Ďakujem, pani predsednička. Mnohí predračníci v kocke povedali to, čo som chcela povedať, takže ja sa už vyjadrím aj k jednej veci. Je skutočne pravda, že ľudia nehodno, necítia hodnotu biologickej rôznorodosti a neorganizujú pochody za biologickú rôznorodosť. Niektorí hej, ale nikdy účasť nie je až taká vysoká. A čakáme, až kým naozaj to niečo nami otrasie, ako bola lekcia z Brexitu. Mali sme o tom diskutovať pred Brexitom, ale máme to na pretrase teraz a ľudia majú pocit, že ochrana biologickej rôznorodosti môže byť teraz ohrozená, podkopaná. Je to veľmi častá otázka, ktorú po Brexite e, dostávam. Takže myslím si, že ako výstraha e, by bolo dobre, aby komisia vložila úsilie do osvety a informovania ľudí o tom, čo sa deje. Ako pán Mitchell povedal, to, čo už sa nedá zachrániť, už sa nedá ale. Slovo má pani Miller. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Veľmi ma teší, že komisia E, nechce prekopávať obe tie smernice a e, vo svojom akčnom pláne ponúka konkrétne kroky. Rada by som vedela od komisie, v ktorých členských štátoch nedochádza k reálnemu uplatňovať tieto smernice, pretože nie sú schopné. E, ja si myslím, že tá flexibilita, o ktorej hovorí predrečníci, by bola dobrá vec holandská E, e, využíva tu, tieto využíva túto koncepciu loka, eh, lokalít Natura 2000 a dokonca sa im podarilo teda nejaké veci eh, presunúť, pretože sa týkali Rotterdamského prístavu. Teda ten prístup sa eh, líši. My v našom členskom štáte nedošlo k, nejakému, k nejakým obmedzeniam, ktoré by negatívne dopadali na polnohospodárov. Ja si myslím, že je dôležité to, e, že e, majitelia pôdy, polnohospodári nie sú viac zaangažovaní v, v, v, v úvahách a potom skutočne e, ťahajú za, e, e, ťahajú za kračí koniec. Skutočne v, tý, v tom regióne, ktorý ja zastupujem, máme, máme pros, problémy s kormoránmi, máme veľké problémy aj s havranmi a jarabicami, no a takisto aj čo sa týka dravcov, medzi iným teda aj vlkov. Musíme si uvedomiť, že Často, keď sú prednožení vlci, tak eh, je to na úkor iných živočišných druhov a eh, je dôležité udržiavať diverzitu mnohorakosť, v oblasti flóry alebo fauny eh, a chceme toto chrániť, alebo chceme dať prednosť jednému jedinému živočišnému druhu. Thank you very much. Last speaker, Madame Thank you. Ďakujem predovšetkým. Strata, úbytok biodiverzity je dôležitá, podobne ako aj klimatické zmeny. A ono to ešte aj spolu súvisí, treba to brať vážne. Dôvody, ktoré sme tu počuli, tieto dve smernice nám nepomôžu a som veľmi rada, že komisia sľubuje, že lepšie, bude lepšou strážkyňou implementácie týchto smerníc. A keď chcem sa vyjadriť k flexibilite, napríklad pri vlkoch. Máme povolenia poľovať na vlky a zabiť ich, ak sú ohrozením ľudí alebo hospodárstva. A potom tu máme povinné záležitosti, je povinné platiť dane, ale nikto sa nepýta ľudí, či chcú platiť dane alebo nie. Je to jednoducho povinné. A čo keby to bolo povinné? Grécku alebo v iných mestách to už tak uplatnili. Týka sa to predsa života a smrti a daní. Ak neplatíte vy, tak musia za vás zaplatiť ostatní. A to isté platí pri ochrane habitatov, ochrane zvierat, ochrane, e, ochrane rastlín. Áno, v skutku treba, aby existovali nariadenia, právne normy a vo Fínsku Napríklad sa politici rozhodli, že treba loviť vlky, e, nezasahuje sa ani proti pytliakom a to má potom závažné dopady na vlky a na iné súvisiace veci v členských štátoch. Hej, moja otázka na komisiu je, e, rozhodli ste sa konečne zasiahnuť pri implementácii a sankcionovať krajiny, ktoré ne nasledujú smernice náležitým spôsobom a neuplatňujú ich. Ďakujem. Ďakujem. E, generálny riaditeľ, vidíte, že ste vzbudili veľký záujem o túto tému. Boli tu rôzne okruhy otázok, okolo ktorých sa točili vstúpy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem poslankyňam poslancom. Táto rozprava jasne ukazuje, akú dôležitosť má táto tematika Vznesli sa mnohé otázky a námietky. Ja nie som prekvapený, pretože hovorím o niečom, čo je zásadne dôležité. Ochrana biologickej rozmanitosti je vlastne ochranou našej planéty. Spomenulo sa to tu, že biologická rôznorodosť má vzťah ku klimatickým zmenám, ovplyvňuje sa navzájom. Je to záležitosť každodenného života občanov. Pokúsil by som sa vysporiadať s rôznymi otázkami, ktoré tu vzýšli Jeden z vás povedal, koho to zaujíma. Všetkých by to malo zaujímať. Všetkých sa to týka. Nie je to vec e, miestnej komunity tu, e, politikov tam. Nie, všetci občania. Všetkých sa týka stratégia e, biologickej rôznorodosti. A po prvý raz v histórii EÚ máme 500 tisíc ľudí, ktorí aktívne zareagovali a povedali, že sa ich to týka, že ich to trápi že ich to ovplyvňuje. Boli tu federácie, asociácie, združenia, ale v mnohých prípadoch jednotlivci, občania, ktorí písali, že je pri nich rôznorodosť dôležitá. Nechceme e, znovu otvárať smernice, oslabovať systém, ktorý Únia už e, zrealizovala, vložila do neho mnoho práce. Nie teraz znova sa vydať iným smerom, to nechceme. Vieme, že sú problémy s aplikáciou smerníc, ale Zaoberajme sa implementáciou, uplatňovaním práva v praxi, financovaním, plánov, manažmentu. Spolupracujeme s regiónmi a s miestnymi orgánmi, ale komisia neznižujme ochranu, ambície, úroveň ochrany. Nebojujme proti úbytku neprestávajme bojovať proti obytku biodiverzity, pretože ak prestaneme, budeme mať závažné problémy e, s našim dobrobytom, hospodárstvom pre naše veľmi dôležité ciele. Pán Gerbrandy veľmi správne pripomenul, ako to je. Boli tu mnohé otázky, pokúsim sa zodpovedať ich. V prvom rade zazneli otázky týkajúce sa poľnohospodárov. Ako boli konzultovaní. Či bolo pripomienkované z ich strany? Áno, bolo. Mali sme naozaj extenzívne pripomienkovanie so združeniami, s majiteľmi pôdy a akčný plán zahrnie platformy a dialógy s aktérmi. Zaradí sa tá možnosť spolupracovať s miestnymi komunitami, aby bolo možné sa vysporiadať s týmto problémom. Sme eh, odhodlaní s majiteľmi pôdy spolupracovať a ubezpečiť ich, aby dosahovanie cieľov v oblasti prírody bolo v súlade so socioekonomickými cieľmi. A to je všetko v súlade so smernicou. Budeme pokračovať v našom nasadení, budeme diskutovať s rybármi, lesníkmi, majiteľmi pôdy, združeniami, pretože musíme vytvoriť riešenia, ktoré budú na osoch miestnym komunitám. A v mnohých vstupoch som si vypočul e, protirečenia. Na jednej strane príroda a na druhej hospodárske aktivity. Jedno z posolstiev systému Natura 2000 je ochrana biodiverzity, ktorá nie je nekompatibilná s generovaním hospodárskych aktivít, ekoturistika, cestovný ruch, ekologicky, trvalo udržateľné praktiky v poľnohospodárstve. Toto všetko môže zachovať zároveň biodiverzitu a udržať e, hospodárske aktivity trvalým spôsobom. A aktérov by to malo byť všetko viac zaujímať. Samotní poľnohospodári by sa mali e, o to starať, pretože čím menej trvalej udržateľnosti bude v ich práci, tak tým skôr sa dostanú do situácie, kedy ani nebudú mať budúcnosť. Treba si preštudovať smernicu, treba im to vysvetľovať, diskutovať s nimi, aké sú riešenia na vyri- e, možné. Ďalej, tu bolo mnoho otázok k úsmerneniam. Tvrdilo sa, že sú tu neistoty. Prvá, prvým dôvodom neistoty je, že v sústave Natura 2000 nemáme jasnú legislatívu, sme sa na to ľudia stiažujú, ale legislatíva je jasná, lenže neexistujú tzv. plány manažovania jednotlivých lokalít Natúry 2000. Legislatíva nie je nejasná, je dobrá a my podporíme aktérov na lokálnej a miestnej úrovni, aby vypracovali plány manažmentu lokalit. Bude to naša priorita. Nemôžeme mať len 50 lokalit, ktoré sú manažované podľa plánu a zvyšok nemá náležitý plán manažovania. Takisto budeme budovať na existujúcich usmerneniach, ale budeme ich modernizovať a ďalej rozvíjať, aktualizovať tak, aby reagovali na problémy, ktoré boli identifikované pri tejto kontrole účinnosti opatrenia. A budeme hovoriť so všetkými relevantnými aktérmi. Práve preto aj výbor regionov je pridružený k tejto tematike a rôznych komisárov sme vyzvali, aby pracovali na tom tematikách, ale zastupcovia výboru regionov tiež. Ja osobne som bol vo výbore regionov a odprezentoval som tieto iniciatívy a apeloval som, aby na regionálnej a miestnej úrovni e, sa ľudia zapojili. Tento výbor sa ďalej zaoberal otázkou pružnosti, koľko flexibility je k dispozícii Možno, že je legislatíva v tomto zmysle trošku rigidná a možno by sme mali zapracovať na tom, aby sa dalo pružne dali pružne aplikovať dohodnuté normy. Tak napríklad sa k tomu vyjadrá pani Briant. Akčný plán nám poskytne túto pružnosť, flexibilitu, pokiaľ budeme rešpektovať pravidla a takáto pružnosť je, bude ju môcť dosiahnuť, ak sa dobre interpretujú právne požiadavky. Keď sa rozhodneme, že smernice sa nebudú opätovne otvárať, tak sa nesmú, ale potom ani ignorovať. Môžeme ich adaptovať na špecifickú situáciu, aplikovať ich v praxi na rozličných územiach, regiónoch, v lokálnych komunitách, ale musíme rešpektovať právny režim. Pán Dortman sa pýtal, aké sú plány manažovania a koľko občanov sa vyjadrilo. Pán Javor sa pýtal na ďalšie informácie o procese predmetnom. Ja som stanovil eh, harmonogram. Ak všetko pôjde dobre, tak eh, plány by sa mali predstaviť do konca apríla budúceho mesiaca. Verejné pripomienkovanie. Sme pripravení na základe akčného plánu vypracovať usmernenia na základe aj tých, ktoré už máme, tie aktualizujeme, kde treba a vytvoríme nové usmernenia po konzultovaní členskými štátmi a regionálnymi orgánmi. Čo inšpekcie, čo presadzovanie práva. Pani Pietika hovorila o presadzovaní práva. Naša iniciatíva o zabezpečení pani súladu s právnymi normami, čo robíme v EIR, tam sa zameriavame e, na prírodu, máš svoju zvláštnu kapitolu osobitu a tam tiež podporíme štáty, ktoré majú problém členské. A ak budeme pokračovať v niektorých prípadoch narušenie smernice e, tiež má svoje postupy. Budeme budeme postupovať, pretože smernica sa nedá zmeniť, otvoriť, ale keď sa poruší legislatíva, keď sa poruší smernica, na to sú postupy a za to dostávame plat. O to vždy hovorím kolegom. Komisia musí konať ako Straškyňa zmluv a e, iniciovať konania za porušenie pravidel. Pán Javor sa pýtal na e, to, že biodiverzita sa musí stať súčasťou hlavných tém, ktoré sa pertraktujú. E, mohlo by sa to dať e, po MMF po roku 2020 ja nechcem mm, viadročný finančný rámec nejak predýmať a s ním dávať do súvislosti e, biodiverzitu, ale treba rozličné finančné fondy skombinovať a dosiahnuť e, synergiu. Máme tu rok, ktorý je pri, pre biologickú rôznorodosť veľmi dôležitý. Myslím si, že to je dobrá správa a v tejto oblasti e, prídu konkrétne iniciatívy a ja nechcem priveľa hovoriť o ďalekej budúcnosti, to sa uvidí. Mnohé otázky prišli ku konkrétnym druhom zvierat. Vtáky, kormorány, vlky. Ako konať v tejto veci? Tu by som povedal, že e, smernica o vtákoch už teraz poskytuje e, pružnosť pri vyriešení rozličných konfliktov. E, komisia vyprodukovala usmernenia pre mnohé oblasti, ale potrebujeme aj členské štáty, ktoré si vezmu, prevezmu zodpovednosť pre ťa, na ťažké za ťažké problémy miestne komunity, niekedy namiesto toho, aby čelili problému a využili tú pružnosť, ktorá, ktorú im smernica poskytuje, povieme, na vine je Brusel. A ja si myslím, že treba urobiť veľa v dialógu s miestnymi komunitami, e, rozanalizovať problémy. Neveríme, že problém je to, že smernice sú rigidné, nepružné. Nie, problém je to, že sa nediskutuje, to, že sa nepresadzujú zákony v praxi a nedostatok integrácie a nedostatok rovnováhy e, medzi ochranou druhov a lokálnymi komunitami. Samozrejme, keď je nejaký živočišný alebo rastlinný druh ohrozený, musíme ho chrániť, ale smernica umožňuje aj to, že krajina, ktorá má plán manažmentu, môže konať, môže robiť konkrétny krok, keď je konfrontovaná so závažným no škodou ekosystému alebo škodami pre miestnu komunitu. To je v samotnej podstate smernice táto filozofia, tieto rôzne ciele, ako si zharmonizovať. Reštriktívna implementácia napríklad pri smernici o vtakoch a habitatoch, to by sme nechceli pozbudzovať, aby to bolo reštriktívnejšie, ale aby sa ef- efektívnejšie uplatňoval existujúci právny rámec a bola rovnováha medzi ferovosťou, flexibilitou a ďalšími hodnotami. Niektorí poslanci, poslankyne hovoria, sú tu špecifika členských štátov EÚ. Samozrejme, ak akčný plán sa bude implementovať, nedá sa to, ak sa nebudú rešpektovať zvláštnosti jednotlivých členských štátov a práve preto treba v úzkej súčinnosti spolupracovať s výborom regionov a brať do úvahy plný, plné hospodárske, sociálne požiadavky, lokálne charakteristiky, regionálne charakteristiky územia. Bilateri, bilaterálne dialógy, ktoré zorganizujeme s členskými štátmi EÚ, e, budú smerovať k lepšiemu posúdeniu potrieb a k zacielenejším riešeniam. Niektoré otázky sa týkali možností širšieho rámca ako Natura 2000, ako integrovať, keď máme vzťahovavé druhy v, po, v samotnej podstate sústavy Natura 2000 je sieť, zosieťované chránené oblasti. A to je najlepší spôsob, akým ochrániť biologickú rôznorodosť biogeografia, ekosystémové služby, ekologická infraštruktúra. Toto sú všetko námety, ktoré budú v akčnom pláne a uľahčia tento systémový sieťový prístup. Pán Hurdenman hovoril spolu s inými kolegami o dôležitosti komunikácie a tu si myslím, lebo vy ste povedali, že to je jedna z hlavných kapitol, je dôležitá komunikácia s občanmi, komunikácia s aktérmi, s miestnymi orgánmi, Dovolte mi byť veľmi otvorený. Mnohé druhy hynú v Európe. Čo sa dá urobiť, aby sme sa vysporiadali s touto závažnou skutočnosťou? Robme to v dohode s miestnymi komunitami, s aktérmi, s krajinami, s regiónmi a ak sú nejaké zložité prípady, nebudeme sa od nich odvracať. Budeme ich riešiť. Ja osobne a kolegovia sme boli osobne v niekoľkých lokalitách Natura 2000. Hovorili sme s miestnymi komunitami o výzvach a riešeniach. A sú tu riešenia, ktoré sú plne v súlade s európskou legislatívou, ale musí byť politická vôľa zvládnuť to, poskytnúť financie a nájsť riešenia. Perúc do úvahy rôzne záujmy rôznych aktérov. Uh, Mrs. was mentioning... Pani Hauken uh, sa poukázala na význam biodiverzity a klímy a zdravých ekosystémov, naznačila, že by sme mali mať viac peňazí na tento účel zo spoločnej polnohospodárskej politiky a v podstate o tomto sa hovorilo aj v kontekste e, e, spoločnej poľnohospodárskej politiky a vlastne politiky v oblasti biodiverzity. My sme samozrejme komunikovali túto vec s komisárom Hoganom a zhodli sme sa jednomyselne na ďalšom postupe a e, v rámci e, posudzovania stavu, tak sme si povedali, že potrebujeme mať hĺbšiu integráciu s E, SPP, musíme efektívnejšie využívať e, finančné zdroje, musíme e, užšie byť previazané s polnospodárstvom, inak sa nám nepodarí dosiahnuť vytýčené ciele v oblasti biodiverzity a, a vieme, že konkrétnejšie kontúry tej reformy SPP budú dosiahnuté koncom tohto roku. Pani Krostet. Vy ste veľmi správne poukázali na to, že tieto smernice sú e, e, základným kameňom európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. Ja v tomto s vami plne súhlasím. Spomenuli ste, že je e, dôležité zanalizovať prínosy. My si myslíme, že prínosy týchto smerníc rozhodne výrazne prevyšujú náklady a teda úsilie, ktoré je potrebné vynaložiť snahe plniť eh, tieto ciele. Už tiež ste spomenuli, že je flexibilita veľmi eh, potrebná. Tiež ste spomenuli problematiku vlkov. Eh, niekedy sú problémy, ktoré vyplývajú z príliš prísneho vykladania smernice. Vás môžem uistiť, že v smernice, ktoré platia je e, možnosť e, vysporiadať sa s týmito osobitostiami v jednotlivých regiónoch, je možné prijať e, konkrétne opatrenia, ktoré sa stiahujú na konkrétne živočišné druhy, vyžaduje si to dialog, taktiež plány riadenia a tiež je potrebné obrátiť sa na komisiu, ktorá poskytne riešenia. Myslím si, že v takýchto prípadoch je užitočná spolupráca s komisiou a s danými regiónmi. Už sa nám podarilo vo mnohých prípadoch eh, nájsť vyvážené riešenia a ja vás môžem uistiť o našej ochote spolupracovať, eh, poskytovať poradenstvo aj vašim regiónom, ktoré ste spomenuli, myslím si, že by sa mala celá vec ďalej objasniť a tieto usmernenia, ktoré týmto predkladáme, nám v tomto smere pomôžu. Pán Gerbrandy Páve odišiel, je to škoda, pretože som musel poďakovať za jeho vystúpenie. E, kde podporuje biodiverzitu. Chcem ho uistiť tiež, že pracujeme na širšom rámci, nevychádzame len z nejakých ojedinelých e, príkladov a tiež hovorila, čo som vám pláne do konca apríla, v tom súhlasíme ďalej financovanie, v kontexte členských štátov bude možnosť e, hovoriť o konkrétnych potrebách. A, a po tretie, to už som odpovedala v kontexte SPP pani Gerling, spomenula význam um, toho, že občania si musia e, viac vážiť biodiverzitu, niekedy sa to berie ako samozrejmosť. A keď nám to chýba, tak e, si uvedomujeme, ako veľmi nám na tom záleží. A v tomto smere práve je o to prínosnejšia komunikácia s všetkými aktérmi. Pani Pietikáne spomenula členské štáty. Ak teda som na niečo pozabudol, veľmi rád e, a ochotne vám odpoviem aj bilaterálne. Na záver, ak dovolíte, by som chcel zdôrazniť, že komisia sa domnieva, že týmto akčným plánom sa nám môže podariť situáciu zlepšiť a to iba vďaka našej spolupráci medzi členskými štátmi, európskymi inštitúciami, miestnymi, regionálnymi orgánmi. Všetky sa totiž biodiverzita priamo týka. A toto je jedna z tém, kde vidíme priame dopady komunitárneho práva. Vidíte to napokon aj e, na tom, že o týchto témach vaši voliči najčastejšie chcú s vami hovoriť. My vás e, môžeme ubezpečiť, že sme ochotní hľadať riešenia. Nemyslíme si, že tieto smernice sú nejakým pevným rámcom, ktorý by sa nedal nejako upraviť, prispôsobiť. Práve naopak. Musíme eh, však ešte na záver dôrazniť, že v tomto prípade máme aj vynikajúcu prožitosť nadviazať kontakt s našimi občanmi, viesť s nimi dialog, eh, priniesť konkrétne výsledky, ehm, poukázať na konkrétne prínosy eh, tejto oblasti ochrany planéty, zvyšovania kvality života, biodiverzity. Poskytuje nám to aj ekonomické príležitosti, Nejde tu len o ochranu e, živočíšnych a rastlinných druhov, ide tu aj o udržateľné e, formy prístupu a tým, že poskytneme konkrétne prínosy a výhody našim občanom, poukážeme na pridanú hodnotu Európy. Snažme sa teda o kvalitný akčný plán, snažme sa o vzájomnú komunikáciu, oslavujme e, dni Natury 2000, poukazujeme na pozitívne príklady, snažme sa Eh, podporovať výmenu osvedčených postupov eh, a snažíme sa pozastaviť proces degradácia biodiverzity. Ďakujem. Ďakujem, pán generálny riaditeľ, ďakujem kolegom eh, za vašu diskusiu. Takže tešíme sa na 5. mája, kedy budeme oslavovať 21. mája, keď budeme oslavovať 25. výročie smernice. Ďakujem za to, e, že ste vydržali e, a, a aby ste, sme spoločne prebrali ešte posledný bod a to je uplatnenie smernice 2004 35 týkajú, týka sa environmentálnej záťaže vzťahujúcej sa na uh, prevenciu a nápravu environmentálnych škôd. Slovo má pán Javor. Ďakujem. Smernica o environmentálnej záťaži je e, e, takým stavebným e, kameňom v rámci celkovej koncepcie, že ten znečisťovateľ platí táto e, smernica prešla posúdením, či ešte vyhovuje a takisto boli publikované rôzne štúdie a stanoviská z, z úrovne členských štátov. Ohľadom tohto boli zverejnené. E, výbor NV predkladá stanovisko výboru Jury, e, ktorý sa bude zaoberať tejto smernice a je to aj asociovaný, e, a je to v rámci pravidla 54 o asociovaných výborov na základe zistení zdá sa, že, táto, že, že síce došlo k určitým zlepšeniam, ale predsa len uplatňovanie je e, naďalej e, veľmi e, rozmanité a v podstate sú veľké odchylky v členských štátom vo, vo veci environmentálnej záťaže. No a to znamená pre niektoré lokality a regióny vyššiu mieru rizika voči environmentálnym katastrofám. Nie? Ako naznačujem vo svojom stanovisku, mali by sme sa zaoberať existujúcimi rizikami a e, snažiť sa ich korigovať systémovým spôsobom. Z krátkodobého hľadiska môžeme určité veci riešiť v rámci viacročného, viacročného e, e, pracovného plánu komisie ale z dlhodobého hľadiska som presvedčený o tom, e, že e, revízia by nám umožnila e, rozšíriť rozsah pôsobnosti a tým pádom aj zlepšiť uplatňovanie tejto smernice tým, že by sa určité veci upresnili a zároveň by to znamenalo aj prísnejšie tresty. E, Skutočne komisia by mala prísnejšie posudzovať poškodenie ľudského zdravia a takisto by mala e, sa pousilovať odstraniť niektoré výnimky, ktoré obsahuje táto e, smernica. Celkovo vzaté a to je veľmi dôležité, je dôležité prehodnotiť systém finančných zábezpek. E, a myslím si, že bolo by dobré e, mať určité e, povinné finančné zároky pre vysokorizikových, povedzme, producentov, potenciálnych znečisťovateľov ďalej. Potom by bolo treba mať relevantný rezervný fond, ktorý by členský štát použil v prípade environmentálnych katastrof. Takisto považujem za kľúčové mať nejaký silnejší, do, silnejší orgán kontroly, dohľadu. E, o tom som hovorila aj pri pred, predošlom bode. Potrebujeme mať riadne inšpekcie, potrebujeme e, mať nejaký, e, nejaké orgány, a teda sieť orgánov kontroly aj z hľadiska posudzovania environmentálnej záťaže. Ja si veľmi rád e, vypočujem názory e, e, tieňových spravodajcov, kolegov v EP a teším sa na predložené posmenujúce návrhy do termínu 25. apríla obed. Ja nepochybujem o tom, že ten, to stanovisko, ktoré je v podobe návrhu do tejto chvíle, určite by mohlo byť lepšie vďaka vážnym pozmejúcim návrhom. E, vypočutie e, k tejto téme bude v e, podvečer 11. apríla. Bude to spoločné vypočutie z nášho výboru s výborom Jury. To bude mm, veľmi hodnotné stretnutie, budú tam experti e, zvonku, teda mimo EP. Ďakujem pánovi Javorovi. Teraz má slovo pani Pietikajnen ako tieňová spravodajkynia k tomuto, e, k tomuto stanovisko. Bude hovoriť za EPP, má dve minúty. Ďakujem spravodajcovi táto legislatíva zameraná na environmentálne zaťaženie je jednou z kľúčových eh, stavebných kameňov, ak hovoríme o ochrane životného prostredia. Jednoducho niekto musí platiť eh, za environmentálne škody, tí, ktorí využívajú pôdu, vlastne pôdu a mu, a samozrejme aj znečisťovateľ, aby, aby skutočne e, tí, ktorí vykonávajú činnosť, ktorá by mohla vyvolať škodu, aby si uvedomili, že budú za to pikať. Máme viaceré legislatívne nástroje, ktoré sa tomuto venujú, ale sú určité aspekty, ktoré sú trošku opomínané. Poprvé, E, a aké aktivity sú zohľadené z hľadiska environmentálnej záťaže a, a už ten návrh komisie hovorí o potrebe rozšírenia toho záberu, že všetky hospodárske činnosti by mali e, byť e, podchytené a všetky umyselné i neumyselné aktivity, ktoré by mohli mať environmentálne dopady. Ďalej, po druhé, je to otázka interpretácie výpočtu environmentálnej záťaže a od čoho sa odvíja to, za čo, e, e, a od čoho sa odvíja vlastne e, vyrúbená sankcie. Vlastne zatiaľ platí mm, dôkazné bremeno. Musíte dokázať, akú, akú hodnotu e, má tá, e, tá škoda. Potom musíte nejakým spôsobom vyhodnotiť, ako do, dôjde a za koľko dôjde k revitalizácii, k obnove prírody do pôvodného stavu. A ďalej je tu tá otázka, ako podnikatelia, ako majitelia pôdy E, sú dotknutí, dotknutí. To znamená, ak sa e, znehodnotí kvalita e, pôdy, ktorú využívajú, do akej miery to má dopad na ich aktivity. Čiže musíme toto všetko zohniť. A zatiaľ toto úplne absentuje v súčasnom zení smernice. Myslím, že som prekročila trošku dve minúty. Áno, povšimla som si. Ďakujem. namiesto pána Andru Klisa, ktorý je e, tieňovým spravodajcom za SAD, vystupí pani Dali. Ďakujem. Chcela by som e, na úvod e, ospravedniť pána Andru Lakisa za jeho neprítomnosť. Chcem sa poďakovať pánovi Javorovi za jeho návrh stanoviska e, za SAD môžem konštatovať, že súhlasíme s väčšinou toho, čo obsahuje e, vaše stanovisko. E, podľa nás smernica o environmentnej záťaže ovplyvňuje režimy environmentálnej záťaže vo všetkých členských štátoch. Zároveň však dodávam, že je viacero dôležitých aspektov, ktoré zostávajú v kompetencii členských štátov. Preto podporujeme myšlienku revidovania tejto smernice a to čo najskôr, aby sme dosiahli dosiahli vysokú úroveň harmonizácie medzi členskými štátmi. Potrebujú mať prísne environmentálne pravidlá eh, eh, vzťahujúce sa na všetky eh, environmentálne škody a aj vo svetle nedávneho emisného škandálu bolo by dobre rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice, aby, aby sa to vzťahovalo aj na poškodenie ľudského zdravia a aby sa to rozšírilo aj o aktivity podnikateľské, ktoré tie nebudem zachádzať v podrobnosti, ale znamená to rozšírenie toho existujúceho zoznamu. Takisto e, by sme chceli e, e, um, trvať na tom, aby bola finančná určitá zabezpeka pre všetky hospodárske subjekty, aby vždy bolo možné tvrdožine uplatniť zásadu, že znečisťovateľ platí. Pán Andru Laky sa teší na ďalšiu diskusiu a spoluprácu so samotným spravodajcom aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. A, takže 11. apríla sa bude realizovať e, verejné vypočutie, len aby sme si to pripomenuli. Ďalším tieňovým spravodajcom tak je to pani Jatanaki. Ďakujem pekne, budem hovoriť po fínsky tentokrát. Najskôr by som sa chcela poďakovať e, spravodajcovi, e, kolegovi Jávorovi za túto správu, za jej návrh. Um, myslím si, že e, v nej spomína rovnaké e, súvislosti ako e, komisia vo svojej správe o plnení z apríla minulého roka. A síce znečisťovateľ platí. Myslím si, že toto je zásada, ktorej sa budeme držať v blížiacich sa stretnutiach tieňových spravodajcov. Myslím si, že je dôležité, aby ekonomickí aktéry mm, v žiadnom prípade e, nepovažovali za potrebné e, poisťovať sa pre riziko e, znečistenia, pretože to môže dosť výrazne zvýšiť výchylky medzi členskými štátmi v niektorých eh, členských štátoch eh, budú ktorí tým pádom znevýhodnení a eh, to môže mať za následok nedostatky v znalostiach a môže to spôsobovať rôzne prípady korupcie a tiež budú občania prejavovať nižší záujem o možné prípady environmentálnych škôd, taktiež e, isté nejasnosti, ako napríklad významná škoda, toto je pojem, ktorý by som mal jasnejšie vysvetliť. Ale ide tam e, aj e, o rôzne iné odchýlky, ktoré sa vyskytujú v porovnaní s legislatívou členských štátov. Tieto prípady by sa mali rozhodne vyjasniť a to čím skôr. Nie som e, si úplne istá o vytvorení nového fondu, o ktorom sa hovorí e, v tomto návrhu, kde by sa hovorilo o teda tento fond by mal mať e, za primárny cieľ pokrytie nákladov na povinné poisťovanie. Isté, že budeme potrebovať nejaké nástroje, ale nová iniciatíva ktorá sa vytvorí pre prípady nedostatkov legislatívy, podľa mňa e, to e, v podstate ešte prehlbí nedostatky v implementácii legislatívy, pretože nebude motivácia ďalej. Čo sa týka um, zodpovednosti štátu za povinné plnenie um, a aspektov ochrany životného prostredia, tu e, očakávam, že sa budeme e, e, schopní dohodnúť na stretnutiach spravodajcov. Verím, že sa nám bude spolupracovať dobre. Myslím si, že smernica o environmentálnej zodpovednosti môže priniesť pridanú hodnotu aj podporiť aj národnú legislatívu v tejto oblasti, aby sa sprísnili už platné ekologické štandardy a normy. Myslím si, že by to bolo prínosné pre všetkých. Ďakujem. Uh, Mr. Pedicini. Pán Pedicini. Ďakujem za slovo. Keď by bol možný experiment a to opísať sa občanov EÚ, e či e, ten e, princíp, že znečisťovateľ platí, aj uplatňovaný v praxi a e, či skôr ne, ne, nepoz, nespozorovali v reálnom živote, že opak platí že, e, že málo kedy zaplatia tí, ktorí, e, alebo pikajú tí, ktorí za to môžu. V roku 2010 bol rok, kedy mala táto smernica byť uplatnená v praxi No a, a odvtedy e, vyše 1200 rôznych incidentov, e, environmentálnych incidentov nastalo a e, Polsko, Maďarsko zodpovedalo za 80 z tohto počtu a boli krajiny, kde nedošlo k nikomu, k žiadnemu incidentu. No a Taliansko, Taliansko to je krajina, ktorú poznám e, e, ja najlepšie, tak e, táto smernica by bola, by bola, uplatňovaná by bola uplatňovaná ešte tvrdšie, než by sa očakávalo. Mali sme 17 incidentov, a, takže na základe nejakého hodnotenia Taliansko vychádza z toho celkom dobre. A, a rád konštatujem, že za, tých 17, za tými 17 incidentami v väčšine prípadov boli identifikovaní tí, ktorí to spôsobili. No už, ale talianskí občania vedia, že existuje zoznam, e, čoraz dlhší, dlhší zoznam, napríklad Nil, e, Liva e, Foky, a ďalší e, jednoducho e, je, je neustále sa predlžujúci zoznam ktorý, ktorý, ktorý verejnosť vníma, že zoznam tých znečisťovateľov a pritom tých, tí, ktorí za to pýkajú, tí skutočne, ktorí zatiaľ zaplatili, tých bolo podstatne menej. Pani Dornano, e, ďakujem pekne. E, žiadame tu revíziu smernice o nerovnalej zodpovednosti. Ide e, tu o kontext celosvetového úsilia. Keď hovoríme o otázkach nápravy environmentálnych škôl, škôd, je to nepochybne um, odôvodniteľná snaha v tomto 21. storočí. E, v každom prípade, keď hovoríme o tradičných mechanizmoch preberania zodpovednosti v civilnom národnom kontexte, je e, čoraz ťažšie odpovedať na otázky e, individuálnej zodpovednosti a to vyplýva e, z povahy a tiež rozsahu týchto výzviev. Európska komisia však nemá legitímnosť vnúcovať jednotný model zodpovednosti v prípade škôd, ku ktorým dôjde. Istiež môže presadzovať šírenie zodpovednosti v konkrétnosti s zvyškom legislatívy v oblasti životného prostredia, snahe chrániť životné prostredie aj verejné zdravie. Eh, tiež by sa mal stanoviť jasný rámec výnimiek, eh, ktoré sa týkajú eh, obdržania povolenia alebo výnimiek Ďalej zásada znečisťovateľ platí. E, na toto by sa malo naďalej pamätať. E, musíme sa snažiť predísť príliš veľkým rozdielnostiam medzi rôznymi prípadmi škôd e, v takých prípadoch, keď subjekt nedokáže zaplatiť tie škody, ktoré budú v príliš veľkej výške. V každom prípade musíme zajistiť, aby daňový poplatník nemusel znášať tieto finančné náklady za škody. A tiež by sa mali nájsť iné formy splatenia týchto škôd čo sa týka eh, zmeny Prahov, eh, prebratia priamej zodpovednosti. Malo by sa tu jasne stanoviť, kto bude presne znášať finančné náklady eh, za príliš vysoké škody spojené so škodami na životnom prostredí. Čo sa týka vytvorenia fondu, ktorý by mal znašať náklady na tieto škody, myslím si, že by sme sa mali pozrieť na medzinárodné postupy v tomto smere v prípade nadnárodných eh, škôd, ku ktorým dochádza, eh, eh, tie sú často v mimoriadne vysokej výške. Tu by bolo na mieste oprieť sa o medzinárodné štandardy v tomto smere. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo komisia. Dobre popoludne prajem pani predsednička. Ďakujem všetkým. Ďakujeme komisii Ďakujeme výboru Envy v tejto smernici a konkrétne poskytnúť vaše názory, vaše vstupy, ako pokračovať z tohto bodu. Pán spravodajca, pán Javor, bol našim kontaktom mnohé roky v tejto téme a myslím si, že pre nás je vždy dôležité, že na jednej strane zdieľame a diskutujeme o tom, zdieľame to, čo sme my urobili, čo sme ako správu napísali a snažíme sa e, nájsť to najlepšie riešenie, ako napredovať ďalej. Dovolte mi stručne zosumarizovať, čo sme urobili a ako sme napredovali, odkedy bola správa pripravená a čo mienime urobiť e, vo svetle ďalších rozpráv v parlamente. Ako ste spomenuli, publikovali sme správu Takisto vyhodnotenie prebehlo minulý rok už. Všetci ste e, zdôraznili niektoré otázky, mnohé otázky, ktoré boli identifikované. Rád by som povedal, že sme zistili, že smernica o e, zodpovednosti je v súlade alebo konverguje smerom k iným e, právnym normám o zodpovednosti, práv, sústavy, ktoré majú národné štáty a schémy, ktoré majú národné štáty v zmysle zodpovednosti za škodu. E, všetko to konverguje, takže treba uznať, že v niektorých členských štátoch toto napredovanie funguje dobre. V niektorých konkrétnych členských štátoch naozaj odviedli veľa práce v tomto smere. Iné členské štáty zasa nenahlásili žiadne incidenty v tejto veci. Naša hlavná dilema potom teda bola pri týchto zisteniach. Mnohé členské štáty nám tvrdia, že nepotrebujú využívať tento nástroj, pretože majú národné systémy, ktoré im poskytujú e, primeranejšie nástroje a rovnaké výsledky. Preto sme museli sústrediť naše úsilia na to, aby sme demonstrovali e, zastrešujúce ciele tejto smernice a či to je prostredníctvom unijného nástroja alebo národného systému o zodpovednosti za škodu. To bolo predmetom vyhodnotenia. Práve preto komisia predložila mnohé kroky, e, rozanalizovala ich vo svojej správe a začali sme na týchto krokoch už pracovať. Na jednej strane, mnohí z vás ste spomenuli, že jasne musíme prax zosúľadiť. Sú to rozmanité, roztrieštené snahy. Chceme spolupracovať s členskými štátmi, to sa podobá tomu, čo sme počuli o smernici o habitatoch a vtákoch, aby sa v teréne robili podobné kroky podľa usmernení, aby sa používali tie najlepšie osvedčené praktiky. Po druhé, druhý pilier je, vychádza z dôkazov. Nevieme dosť o tom, čo sa deje pri konkrétnych incidentoch, aká situácia je v teréne, E, situácia podľa princípu znečisťovateľ platí, nevieme o tom dosť. A musíme si to najprv zistiť, aby sme vôbec mohli pokračovať v diskusie o tomto nástroje. Som veľmi rád, že vás môžem informovať o tom, že na nedávnom stretnutí odborníkov z národných štátov, z orgánov v národných štátoch EU, boli tam aj e, ľudia, ktorí sa zhodli na viacročnom pláne na základe tejto platformy. Budeme vás tento týždeň alebo budúci týždeň online o tom informovať. A toto, túto dohodu vidíme ako akúsi e, cestovnú mapu, na základe ktorej bude možné napredovať a aplikovať ďalšie kroky. Čo sa týka finančnej bezpečnosti. Tretina členských štátov EÚ si zaviedla takýto systém, iné členské štáty majú rozličné systémy alebo pokrivkávajú za uplatňovaním v praxi, ale podľa štúdie, ktorú sme e, publikovali, toto je naozaj spletitá vec. Pracujeme s Impelom a so sieťou odborníkov v členských štátoch EÚ a snažíme sa zistiť, ako ďalej podporiť aplikovanie systémov finančnej bezpečnosti vo všetkých členských štátoch EÚ. A takisto sme publikovali environmentálny prehľad ako prierezový nástroj, ktorý veľmi špecificky sa zameria na tie členské štáty EÚ, kde sa má zlepšiť implementácia. Tým e, dáme isté usmernenia na odporúčania, ako to urobiť, ale v oblasti finančnej bezpečnosti, finančného zabezpečenia treba ešte obviesť viac práce, vyvinúť viac úsilia, aby sme lepšie všetci pochopili, čo presne sa deje a ako dosiahnuť ciele smernice. Záverom chcem povedať, pre nás v tejto chvíli čas ešte nie je na to, aby sme zrevidovali smernicu. Myslíme si, že napredujeme a že tu existuje potenciál e, v tých nástrojoch, ktoré máme k dispozícii. Pán Javor, na niektoré námety, ktoré tu odzneli, sú v súlade so súčasnou smernicou, treba to zabezpečiť. Ale na druhej strane nie sme proti diskusii na ďalšom dlhodobom zlepšovaní. Vypočul som si pána Javora. Povedal, že je krátkodobá, dlhodobá perspektíva. A práve preto sa veľmi tešíme na správu, ktorú parlament pripraví. Veľmi radi by sme participovali na vypočutiach. Aj s kolegami z výboru Júry eh, by sme chceli spolupracovať, ktorí prispejú k správe. Myslím si, že to je východisko, výborné východisko k ďalšiemu dialogu. Je to nástroj, aj krátkodobej, aj dlhodobej perspektívy, aby sme dosiahli 10-ročnú eh, snahu dovršili nejakými závermi. Ďakujeme pekne. zastupcovi komisie, teraz sa obraciam opäť na našu spravodajcu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať eh, všetkým tieňovým spravodajcom a aj komisii za ich vyjadrenie. Myslím si, že väčšina tém um, Máme na nich zhodu. Mm, predpokladám, že sa nám podarí, ja verím, že sa nám podarí konštruktívne spolupracovať. Niektoré aspekty sú o niečo zaujímavejšie ako ostatné. Okrem iného finančná, teda systém e, finančných záruk. Nebudem teraz otvárať e, túto tému vo výbore, ale na schôdzi spravodajcov veľmi ochotne sa pustíme aj do podrobností. Uvediem, prečo sa domnievam, že rozvoj systémov eh, finančných záruk eh, je potrebný a aktuálna smernica to neumožňuje, preto bude potrebné revidovať eh, smernicu, aby bolo možné vytvoriť účinný systém finančných záruk. Musíme to urobiť na európskej úrovni, okrem iného aj preto, že chceme, aby miera ekologických rizík bola rovnaká aby vo všetkých členských štátoch, aby niektoré krajiny nezaostávali za inými, ale chceme tiež vytvoriť rovnaké pravidlá pre všetkých, aj pre firmy, aby boli vystavené rovnakým povinnostiam. Vidíme, že je mnoho ekologických škôd a eh, má cezhraničnú povahu. Ak nevytvoríme celoeurópsky systém, tieto rizika môžu mať za následok, že vzniknú problémy vzhľadom na odlišné systémy v jednotlivých členských štátoch. Teším sa na eh, ďalšie diskusie s tými spravodajcami a tiež eh, čakám eh, s napätím na pozmeňovacie návrhy od kolegov a verím, že sa nám spoločnými silami podarí dopracovať k uspokojí verzii správy, ktorú potom preložíme výboru na schválenie. Ďakujem pekne. Chcem ešte pripomenúť, že spoločné vypočutie s výborom Jury prebehne 11. apríla a lehota na pozmeňovacie návrhy k tomuto stanovisku uplynie 8. júna. Naša Ospravedlňujem sa, 28. apríla, hovorí pani predsednička, o 11. hodine. Toto sa totiž zmenilo, ako som už vyla na úvod schôdze včera. E, ďalšia schôdza nášho výboru sa uskutoční 10. apríla. Ďakujem všetkým a príjemný večer. Dovidenia.